privítal predsedu Európskej rady, pána premiéra Mirka Topolenka. Vítam vás v Európskom parlamente, pán predseda vlády Topolánek. Srdečne chcem privítať predsedu Európskej komisie eh, Jose Manuela Durao Barozu. Milé kolegyne, kolegovia, všetci vieme, že predsedníctvo je zvláštnou výzvou a od e, premiéra Topolenka viem, že po e, intelektuálnej a emocionálnej stránke sa o to veľmi dotýka, že po svojich skúsenostiach e, z komunizmu je teraz vlastne zástupcom predstaviteľom Európskej únie a zasadzuje sa za Európskou úniou. Po Slovensku je toto druhé predsedníctvo krajín, ktoré pristúpili 1. mája roku 2004 E, Isté v mene vás všetkých môžem povedať, kolegyne, kolegovia, že České predsedníctvo má našu plnú podporu a chceme robiť všetko preto, aby sme v ťažkých časoch e, podporili České predsedníctvo, aby bolo úspešné pre Európsku úniu. S týmto vás, pán premiér e, Topolánek, chcem poprosiť o slovo, aby ste prehovorili Európskom parlamentu a ešte raz vás vítam v Európskom parlamente. Vážené pani poslanky. Vážené dámy poslankyne, páni poslanci Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, pán predseda Európskej komisie, predstupujem pred vás prvýkrát v úlohe predsedu Európskej rady. Česká republika prevzala vedenie únie po Francúzsku a to považujem za viac ako symbolické. Francúzsko zohralo významnú úlohu pri zrode moderného českého štátu. Na francúzskom dvore vyrástol náš najväčší kráľ Karol IV., cisár rímskej ríše, ktorý po vzore parížskej Sorbony založil Pražskú univerzitu, ktorá je jednou z významných inštitúcií európskej vzdelanosti. S Francúzskom nás teda spája naplnenie našich národných túžieb, ale aj presadzovanie univerzálnych európskych hodnôt. Tak ako nebolo ľahké založiť v Čechách univerzitu, ktorá mala byť porovnateľná so Sorbonou, nie je ľahké prevziať predsedníctvo Rady Európskej únie po Francúzsku. Je, vidím iba jedinú možnosť, ako to e, urobiť s, s cťou. Nenáhodou som za príklad nášho spojenia s Francúzskom a s európskymi hodnotami zvolil stredovekého panovníka. Karol IV. vo svojej politike nemohol hájiť iba úzke české postoje, práve naopak musel integrovať a reprezentovať celú rozmanitosť ríše. Európska únia v istom zmysle nadvezuje na tento stredoveký univerzalizmus, pri najmenšom v tom, že kladie spoločný mravný kódex a spoločný právny základ nad lokálne mocenské záujmy. Hovorí sa aj o druhej Európskej únii, byrokratickej, mocensko-technologickej a odduchovnelej. Verím však v tú prvú Európu, v Európu slobody, práva, ideí a pravidiel. V tomto svete hodnôt, v ktorom je právo povýšené nad osobu, nezáleží na veľkosti krajiny, záleží na schopnosti slúžiť spoločnej myšlienke. Úlohou predsedníckej krajiny nie je presadzovať svoje záujmy ani rozhodovať. Úlohou je moderovať a inšpirovať debatu. Dnes pred vami nestojím ako premiér Českej republiky ale ako predseda Európskej rady. Názory, ktoré v budúcom polroku budem reprezentovať na tejto pôde, nebudú moje osobné a nebudú to ani stanoviská českej vlády. Pôjde o konsenzus 27 krajín, vtelených do záverov Európskej rady. Neviem si predstaviť, že by som mohol vystupovať inak. Vy, ako priamo volení poslanci Európskeho parlamentu, máte právo pýtať sa ma na čokoľvek a ak vás to bude zaujímať, vždy vám rád poviem svoj názor a vysvetlím české postoje. Nepovažujem to však za podstatné. Kolbišťom tých národných záujmov je Európska rada, ktorá bola koncipovaná v, vo veľmi zložitom systéme váh a protiváh európskej demokracie. Jej primárnym poslaním je hľadať spoločný priesečník pre všetk- a pre všetkých priateľný kompromis. To chcem vždy dôsledne, rozhodne a korektne hájiť. O nás Čechoch sa hovorí, že sme stále s niečím nespokojní, že patríme ku kverulantom, ktorých by sa iní mali báť, že sme národom husitov a exaltovaných národovcov. Ja s tým zásadne nesúhlasím práve tak ako náš prvý prezident Masaryk a ja som presvedčený o tom, že česká otázka je v skutočnosti európskou otázkou, že sa vždy odvíjala v celoeurópskom kontexte v súlade s európskymi hodnotami a v spojitosti s vývojom v ostatných krajinách. Ako pred 100 rokmi napísal Masaryk v druhom vydaní Českej otázky, naše literárne a jazykové obrodenie sa dialo súčasne s obrodením a novým vývojom všetkých európskych národov, takže naše obrodenie nebolo také osamotelé a zázračné, ako sa zvykne hovoriť, ale že sa nevymyká všeobecnému európskemu vývoju. Tieto slová sú aktuálne i dnes, keď Európska únia ako celok i jednotlivé štáty hľadajú novú tvár Európy. V nej by sa mali odrážať tradičné európske hodnoty a zároveň by mala smeľ hľadieť do tretieho tisícročia. E, v tvár, kde by platilo moto in varietate concordia, teda v rôznosti zhoda. Česi do tejto debaty vstupujú ako mladý a malý člen práve tak ako v minulosti, aj dnes sa pokladáme za súčasť veľkej rodiny hrdých európskych národov. Svoj postoj k európskej integrácii budeme môcť preukázať práve v budúcich šiestich mesiacov. České predsedníctvo pripadá na veľmi dôležitý rok. Poprvé pripomenieme si 5 rokov od historicky najväčšieho rozšírenia EÚ v roku 2004, ktoré bolo symbolickým i praktickým završením procesu úspešného znovu zjednotenia kedysi rozdeleného kontinentu. A zároveň si pripomenieme 20 rokov od pádu železnej opony, ktorý umožnil návrat krajín bývalého sovietského bloku k slobode a demokracii. Rok 2009 bude rokom 30. výročia prvých priamých volieb do Európskeho parlamentu, ktorý vy zastupujete. V trojuholníku európskych inštitúcií práve parlament je zdrojom priamej politickej legitimity. Európsky parlament je jediný priamo volený orgán EÚ a opakovane volá po zmiernení tzv. demokratického deficitu a tak sa neustále jeho právomoci zvyšujú. A tento rok si pripomenieme 60. výročie založenia NATO, ktorá je najdôležitejšou alianciou v transatlantickom priestore. Ehm, stelesňuje bezpečnostnú rovinu euroatlantických väzieb a potvrdzuje platnosť našich civilizačných hodnôt na oboch stranách oceánu. V roku 2009 nás neočakávajú len významné jubileá, ale stojíme aj pred výzvami. Treba pokračovať v riešení inštitucionálnych otázok, medzinárodnú úlohu EÚ, Otestuje nielen nedoriešený konflikt v Gruzínsku, ale aj eskalácia napätia na Blízkom východe. A opätovne tu máme otázku aj energetickej bezpečnosti. Práve tak, ako počas francúzského predsedníctva, aj my okrem plánovaných úloh musíme členiť novým udalostiam. A nové prekvapenia nie sú nikdy vylúčené. Dlhodobou agendou únie a Dlhodobú agendu únie a vznik aktuálnych problémov nemôže predsednícka krajina ovplyvniť. Môže však ovplyvniť výber priorít, ktoré tu, tak ako je vo zvyku, chcem predstaviť. Našou primárnou snahou bolo, aby tieto priority nereprezentovali len český názor, ale aby odrážali aj kontinuitu vývoja EÚ, ale aj postoja a predstavy jednotlivých členských krajín a politických prúdov. Išlo nám o široké a konsenzuálne a nie o konfrontačné a jednostranné konanie. Aj keď je nemožné, aby s nimi bol každý 100% spokojný, som presvedčený, že každý z vás si v našom programe vyberie niečo, s čím sa stotožní. Súčasne neskrývam, že tak ako pre každú členskú krajinu, aj pre Česko je predsedníctvo príležitosťou upozorniť na oblasti, kde vďaka svojmu špecifickému know-how môžeme Európe niečo priniesť. Ktoré oblasti sú to? Ako krajina, ktorá závisí od dovozu plynu a ropy a bývalý štát východného bloku, rozumieme veľmi dobre významu energetickej bezpečnosti, a to ako podmienky nielen ekonomického blahobytu, ale aj slobodnej a nezávislej zahraničnej politiky. Ako nový člen s totalitnou skúsenosťou si vážime naše členstvo v spoločenstve a považujeme za morálnu povinnosť posilňovať spoluprácu s tými, ktorí stoja pred dverami. Tak ako Francúzsko uplatnilo svoje know-how v oblasti Stredomoria, my to chceme uplatniť v oblasti východného partnerstva. Tretí príspevok to je naša skúsenosť s krízou bankového sektoru, ktorou sme prešli koncom 90. rokov. A tak môžeme do konkrétnej debaty priniesť naše konkrétne skúsenosti a recepty. Sme jednou z mála krajín, ktorá doteraz nemusela pumpovať peniaze daňových poplatníkov do bank postihnutých práve bankovou krízou. Naše predsednícke Priority odrážajú české poznatky, rešpektujú kontinuitu vývoja EÚ a snažia sa odpovedať na aktuálne problémy. Ako viete, motom nášho predsedníctva je Európa bez bariér. A ja by som doložil Európa pravidiel. Táto výzva získava nový význam v súčasnej politickej i hospodárskej situácie, ktorá je nepokojná. Veríme, že iba Európa, ktorá plne využíva svoj hospodársky, ľudský a kultúrny potenciál, môže obstať politicky a ekonomicky v globálnej súťaži a to v dobe kríze platí dvojnásobne. Plnému rozvoju bránia vnútorné bariéry, ktoré by sme sa mali snažiť odstrániť. Myslím na posledné prekážky v uplatňovaní štyroch základných slobôd EÚ pre všetky krajiny zbytočnú administratívnu záťaž pre podnikateľov, nedostatočné prepojenie energetických sietí, čo bráni zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a prehobovaniu vnútorného energetického trhu. Na druhej strane Európa bez bariér nemôže byť Európou bez pravidiel a hraníc. A tak odstraňovanie bariér musí ísť ruka v ruke s ochranou proti nelegálnym aktivitám, najmä v oblasti ochrany duševného vlastníctva či v oblasti ilegálnej migrácie. Iba takéto vymedzenie mantinelov nám umožní hrať, hrať aktívnejšiu úlohu napríklad v medzinárodnom obchode a lepšie využívať potenciál a komparatívne výhody európskych krajín. K týmto cieľom bude Euró- Česká republika počas predsedníctva smerovať, a to prostredníctvom realizácie troch hlavných programových oblastí. Po prvé ekonomika, po druhé energetika, po tretie Európska únia vo svete. S trochou nadsádzky môžeme povedať, že 3E sa na začiatku roku premenili na 2G, e, gaz a gaza, plyn a gaza. Ak E vo fyzike znamená energiu, tak G je symbolom pre gravitačné zrýchlenie a 2G to je pre netvičený organizmus celkom slušné preťa- preťaženie. E, myslím si, že by som tu mohol celé hodiny hovoriť o cieľoch a prioritách, ale dôležitejšie ako slova sú, dôle- sú výsledky. Dnes je 14. januára, teda sme dva týždne na čele EÚ. Za ten čas sme stihli nastaviť politické riešenie komplikovaného problému ruského plynu, a dojednať dohodu medzi obidvoma spornými stránkami. Viedli sme európsku delegáciu v, Euró- v oblasti blízkovýchodného konfliktu, kde sa konali prvé rozhovory a dosiahli sa prvé úspechy e, vo forme otvorenia humanitárneho koridoru do Gazy. A to všetko v období, keď sme mali kritickú situáciu ohľadne rekonštrukcie vlády a keď na nás útočila opozícia, ktorá predsedníctvo EÚ nezodpovedne torpéduje a berie zahraničné záväzky krajiny ako rukojemníka vo vnútropolitickom boji. Myslím, že výsledky, ktoré sme dosiahli, sú viac než pádnou odpoveďou na pochybovačné hlasy a že to, že to nezvládneme. A teraz podrobnejšie k jednotlivým oblastiam. Prvá ekonomika. České predsedníctvo sa bude zasadať predovšetkým o riadnu implementáciu záverov deklarácie samitu G20 z novembra 2008 a záverov Európskej rady z decembra 2008. Kľúčovým predpokladom úspechu je v súhľade s týmito závermi zabrániť nadmernej regulácii a vyhnúť sa protekcionizmu alebo dodržovať primárne právo EÚ a dodržovať e, raz dané pravidlá. Európska únia sa nesmie uzatvárať pred svetom, ale naopak musí sa usilovať o čo najväčšiu otvorenosť svetového obchodu a vyťažiť z neho maximum. Na tomto mieste e, si rád pomôžem slovami môjho priateľa Josefa Dola z e, politickej skupiny EPPD. Aktuálna ekonomická kríza nie je porážka kapitalizmu, ale skôr výsledok politických chýb a chýbajúcich pravidel pre kontrola na finančných trhoch. Prioritnými agendami budú revízia smernice o kapitálovej primeranosti investičných podnikov a u úverových inštitúcií dojednanie smernice regulujúcej poisťovníctvo, nariadenie o činnosti ratingových agentúr a smernica o e, inštitučných elektronických peniazoch. Ďalej sa budeme usilovať o revíziu nariadenia o platbách v eurách a v neposlednom rade o včasnú a riadnu implementáciu cestovných map Rady pre hospodárske a finančné záležitosti prijatých v reakcii na krízu vzniklú na finančných trhoch. Súčasne je ale ne, e, nevyhnutné dôkladne zanalizovať možnosti, ktoré nám na, e, ponúka momentálne platná legislatíva a tie 100% využívať. Iba hospodársky silná a vplyvná EÚ dokáže riešiť dôležité otázky svetovej politiky, bezpečnosti obchodu či životného prostredia. Predsedníctvo sa preto musí venovať realizácii Európskeho plánu hospodárskej obnovy. Budeme pritom klásť dôraz na jeho zasadenie do rámca Lisabonskej stratégie, po krátkodobých nástrojoch, po e, posilnení hospodárstva a potom bude čas na nástroje strednej a dlhodobej štruktúralnej reformy. Príkladom tejto dôležitej štruktúrnej reformy je spoločná polnospodárska politika. Kľúčové je stanovenie e, rovnakých podmienok e, pre všetky členské štáty EÚ pri vyplácaní priamých platieb, a to e, ako ide aj pri výške platieb, tak aj pokiaľ ide o systém ich vyplácania chceme túto dimenziu zohľadniť v debate o budúcnosti spoločnej polnospodárskej politiky po roku 2013 v dlhodobom horizonte je najlepšou ochranou pred eh, eh, hrozivými dopadmi eh, ďalších kríz práve posilňovanie konkurencieschopnosti EÚ. Ako som už povedal, ide o plné presadzovanie a uplatňovanie štyroch základných slobod. Na nich je EÚ založená. K ním by som pridal ešte piatu slobodu a to voľný pohyb e, vedomostí, teda tak trochu návrat e, k už zmienenému stredovekému univerzalizmu. Dôležitým faktorom pre zlepšovanie konkurencieschopnosti je skvalitňovanie regulácie, e, vrátanie, znižovania regulatórnej záťaže a zjednodušenie podnikania malým a stredným podnikom. V oblasti zahraničného obchodu sa predsedníctvo zameria na oživenie diskusie na poli VTO E, tu prikladáme veľký význam úspešnému dokončeniu rozvojového programu e, z Dohy. E, predstavujeme tiež snahu po dosiahnutí transparentnej liberalizácie obchodu na mnohostrannej úrovni, ktorá prinesie dlhodobé výhody pokiaľ e, by jednania o e, dohe bolo prerušené, e, predsedníctvo sa bude snažiť o zahájenie reflexie mnohostranných obchodných nástrojov obchodu a podporí väčšiu intenzitu jednania v rámci ďalších agent VTO. Najmä nesmieme zabúdať na investície do vzdelávania, výskumu, vývoja, inovácie, zlepšenia regulatorného prostredia a znižovania administratívnej záťaže. Tu budem citovať predsedu sociálno-demokratickej e, e, politickej skupiny Martina Šulca. Európa nemôže úspešne konkurovať ďalším regiónom vo svete kvôli nízkym zdám a sociálnym štandardom, ale kvôli technologickým inováciám, vyššej kvalite práce a kompetencie vedomostí. Druhé E, energetika. Druhá priorita, rovnako ako tá prvá, zapadá do kontextu aktuálneho vývoja. Chcel by som len povedať, že ešte naliehavejšie a silnejšie. Svetová kríza môže Európu krátkodobo oslabiť, ale hroziaci nedostatok energie by okamžite a dlhodobé zničil nielen európske hospodárstvo, ale aj našu slobodu a bezpečnosť. České predsedníctvo bude rozhodne pokračovať v úsilí o zaistenie bezpečnej, konkurencieschopnej a udržateľnej energetiky pre Európu. V oblasti energetickej bezpečnosti by sme sa radi zamerali na tri dimenzie tejto problematiky. Za prvé na dokončenie druhého strategického energetického prehľadu, jeho súčasťou je analýza e, strednodobého dopytu a ponuky energie v EÚ a na jej základe vytipovanie vhodných projektov infraštruktúry. Po druhé, na dokončenie smernice o udržovanie minimálnych zásob ropy a rovných produktov, kde podporujeme navýšenie povinných minimálnych zásob z 90 na 120 dní a po tretie, na revíziu transeurópskych energetických sietí, TENS-I, kde súčasťou e, balíku legislatívy e, generickej bezpečnosti, ktorý e, Európska komisia schválila v novembri 2008, je aj zelená kniha o európskych energetických sieťach. Nie menej dôležitým je posilnenie infraštruktúry na území členských štátov EÚ, vrátne existujúcich cezhraničných prepojenia a realizácia nových prepojení energetických sietí. Vo všetkých súvisiacich legislatívnych aktoch očakávame podporu Európskeho parlamentu. Prirodzene pôjde nám aj o diverzifikáciu dodávateľských a prepravných ciest. Je zrejme, že napríklad budovanie plynovodov na Buko je otázkou najvyššej priority, rovnako ako aj podpora výstavby nových ropovodov. Ďalej musíme sa usilovať o diverzifikáciu energetického mixu, vrátanie rehabilitácie, e, jadrovej energetiky a investícií do nových technológií. Ukážkou schopnosti dosiahnuť energetickú bezpečnosť v praxi je e, dohoda, ktorú sme sprostredkovali o vytvorení monitorovacieho mechanizmu pri tranzite ruského, ruského plynu. Cieľom bolo obnoviť základnú dôveru medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a vniesť do tejto problematiky základnú transparentnosť. Podarilo sa nám dosiahnuť, e, aby sa Rusko a Ukrajina podpísali pod jeden text, čo umožňuje, ob, ob, mohlo by obnoviť, umožniť obnovenie dodávok do Európskej únie. Teraz Európska únia musí prijať opatrenia, aby sa e, vyhla e, opakovaní kríz. E, je dôležité zvýšiť transparentnosť v plinárskom obchode, je dôležité diverzifikovať dodávateľské trasy a je nutné diverzifikovať aj energetické mixy v členských štátoch EÚ. Je nutné seriózne uvažovať o rozvoji bezpečnej jadrovej energetiky. Je nutné urychlene realizovať vybudovanie infraštruktúry vnútri EÚ aby boli členské krajiny efektívne prepojení, čo je podmienkou na vybudovanie efektívneho trhu s plynom. V oblasti vnútorného trhu a infraštruktúry je dôležité us- usilovať sa o účinnú koordináciu operátorov prenosových sústav, o dobudovaní jednotného vnútorného trhu s elektrinou a plynou a zaistiť dostavbu chybajúcich častí prenosovej a dopravnej infraštruktúry. Pokiaľ ide o legislatívne priority v tejto oblasti, chceme uzavriť tretí balíček pre vnútorný trh s energiou, teda dokončiť revíziu dvoch smerníc, a dvoch nariadení pre elektrínu a plyn. Ich cieľom, ich cieľom je dokončenie liberalizácie trhu s elektrínou a plynom. Rovnako tak máme cieľ e, uviezť do života nariadenie a e, zriadenie agentúry o spolupráci regulátorov. Ďalšou oblasťou je zvyšovanie energetickej účinnosti, ktorú e, chce hĺbšie e, preveriť švédske predsedníctvo. E, to je predsednícke trio Francúzsko, Česko a Švédsko a hoci je táto priorita nazvaná energetika, je e, nerozlučne spätá s politikou ochrany e, životného prostredia a klímy. E, v tejto oblasti bude snahou predsedníctva dosiahnuť globálne priateľné dohody o nastavenie redukčných záväzkov po roku 2012, a to znamená zahrnúť do toho Spojené štáty, Indiu, Čínu a pripraviť cestu k dosiahnutiu širokého medzinárodného konsenzu na konci roku 2009 v Kodani. Ten by mal zároveň reflektovať aktuálny vývoj svetovej ekonomiky. V kontextu nastupujúcej ekonomickej recesie a kríze dodávok bude zvlášť dôležité dať do súladu požiadavky životného prostredia, konkurencieschopnosti a bezpečnosti. začiatku roku nám e, pripomenul, že v rámci tejto priority musíme počítať s nepredpokladanými naliehavými úlohami. No a eskalácia napätia medzi Izraelom a Hamasom si žiada nie len aktívny prístup samotnej EÚ, ale aj koordináciu s významnými svetovými a regionálnymi hráčmi. Opäť sa tu potvrdzuje, že dosiahnutie mieru je nemožné bez toho, aby Palestína začala fungovať ako plnohodnotný štát, ktorý je schopný garantovať na svojom území právo a poriadok a bezpečnosť pre svojich susedov. Preto okrem aktuálnych diplomatických aktivít musí Európska únia pokračovať o svojom úsilí o budovanie palestinskej infraštruktúry pri výcviku bezpečnostných zborov a pri posilovaní autority e, palestinskej správy. České predsedníctvo bude chcieť e, pritom e, pri riešení tohto konfliktu využiť svoje dobré vzťahy s Palestincami a s Izraelcami. Ale je jasné, že bez vzájomnej dôvery nie je dlhodobý mier na Blízkom východe možný. Ako som už povedal, východné partnerstvo je dôležité. Gruzinská kríza ukázala, aké je dôležité, aby EÚ mala stratégiu v tejto oblasti Prehlbenie východnej dimenzie európskej politiky susedstva formou posilnenia spolupráce e, z krajín tohto regiónu, v prvom rade s Ukrajinou, rovnako ako aj s krajinami Záukavkazskej a Kaspickej oblasti, má nielen morálny význam, ale aj praktický. Táto spolupráca nám umožní diverzifikovať zahraničný obchod a dodávky energických surovín. Pokiaľ ide o transatlantické vzťahy, je zjavné, že bez ich posilňovania a rozvíjania EÚ nemôže efektívne vykonávať svoju úlohu silného globálneho hráča, Rovnako ako to nemôže robiť e, ani, nemôže robiť ani Spojené štáty. E, dlhodobo uspieť môžeme len spoločne. České predsedníctvo preto bude klásť dôraz na intenzívny dialog s predstaviteľmi novej vlády USA v kľúčových oblastiach hospodárstvo, E, životné prostredie, energetika a spolupráca s tretimi krajinami Pakistán, Afganistán, Rusko a Stredný východ. Pre postavenie EÚ vo svete bude mať zásadný význam práve stanovisko, ktoré členské štáty zaujmu pri vyjednávaní o novej dohode o partnerstve s Ruskom. Udalosti posledných rokov a najmä mesiacov vyvolávajú mnoho otázok a zdôrazňujú nezbytnosť jednotného prístupu celej EÚ. Jeho predpokladom je porozumenie, pochopenie Ruska a spoločná analýza. Preto podporíme spoluprácu expertov a Ruska, eh, expertov Ruska eh, cez celú Európsku úniu. Za českého predsedníctva budú eh, tiež pokračovať rokovania o rozšírení eh, eh o e, krajiny Západného Balkánu a Turecka. Západný Balkán nesmie zapadnúť e, v našich ekonomických problémoch. E, v prípade Chorvátska urobí predsedníctvo všetko preto, aby sa únia e, rozšírila o tú krajinu čo najskôr. Pozitívny príklad Chorvátska je nezbytným predpokladom pre udržania európskej perspektívy ďalších e, krajín Západného Balkánu. Určite urobíme všetko e, preto, aby sme sa posunuli v rámci stabilizačného a asociačného procesu. České predsedníctvo je tiež pripravené pokračovať e, v rozvoji južnej dimenzie európskej politiky susedstva a zlepšovania vzťahov s európskymi e, krajinami v rámci tohto projektu. Medzi tieto patrí aj posilňovanie vzťahov EÚ a Izrael a všeobecne blízkovýchodný mierový proces. Súčasné dramatické udalosti v tejto oblasti by nás nemali odradiť. Naopak zdôrazňujem dôležitosť usilovného hľadania e, mierového riešenia. Pod prioritou Európa vo svete sa v neposlednom rade skrýva aj oblasť vnútornej bezpečnosti. Povaha súčasných bezpečnostných hrozieb do toho totiž stále viac zasahuje. Budovanie priestoru slobody, bezpečia a práva je spoločným záujmom EÚ, ktorý sa dotýka života všetkých našich občanov. V ňom bude predsedníctvo sa usilovať o ďalší pokrok v šengenskej spolupráci, v policajnej, colnej spolupráci a v spolupráci členských štátov v civilných a trestných veciach. Uvedomujeme si, že záver nášho predsedníctva bude poznamenaný voľbami do Európskeho parlamentu. Bude to napätejšia politická atmosféra a nutnosť dotiahnuť legislatívny proces vybraných legislatívnych aktov, aby sa nedostali pod stôl. Zároveň nás čaká začiatok diskusie o novej podobe Európskej komisie na Českom predsedníctvo bude tiež to, aby pokračovala v debate o írskom e, e, prípade a ohľadne e, osudu Lisabonskej zmluvy. Som presvedčený, že tieto rozhovory je nutné viesť citlivo, s rešpektom e, k suverenite írskych občanov. E, je treba nájsť také riešenie, ktoré budú e, môcť Íro, Íry akceptovať. E, to nám samozrejme pomôže aj v našej vnútropolitickej debate. Na začiatku som povedal, že česká otázka je európskou otázkou. Snáď žiaden národ nevenoval diskusii o vlastnej identite toľko priestoru, e, úsilia a času ako Češi. To, čím teraz prechádza Európska únia, ktorá hľadá svoju tvár a zmysel svojej existencie, veľmi dobre poznáme z našej vlastnej histórie. V úlohe predsedníckej krajiny preto ponúkame spoločenstvu 200-ročnú skúsenosť e, s hľadaním našej vlastnej dejnej úlohy, našeho miesta v rodine európskych národov. Český vzťah Európy pred viac než 70 rokmi dobre vystihol, vystihol kritik a filozof František Václav Krejči nemyslíme, že Češi sú srdcom Európy ani tak v zmysle zemepisnom, ale skôr kultúrnom a e, duševnom. Sme v najhlbšom lone kontinentu, e, kam sa, kde sa stretajú vplyv všetkých jeho e, strán. Cítime sa obklopení všetkými európskymi národmi. Hovoríme si preto, že sme na kryžovatke duševných prúdov a že z toho vyplýva naše poslanie sprostredkovať a to hlavne sprostredkovať medzi Západom a Východom. Myslím, že tieto slova a sú inšpiratívnymi na začiatku roku 2009, keď pre Českou republikou stojí úloha pol roka moderovať diskusiu v Európskej únii. Ďakujem za vašu pozornosť. Herr Präsident des Europäischen Rates, wir danken Ihnen für Ihren sehr konstruktiven und Pán predseda rady, veľmi pekne ďakujem za váš konštruktívny príspevok. A teraz by som dal slovo Európskej komisii. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, pán predseda rady, dámy poslankyne, páni poslanci, prvý deň roku 2009 nezanechal žiadne pochybnosti. Budúcich 6 mesiacov bude Európska únia vystavená skúškam. Európa musí dokázať svoje odhodlanie pomáhať občanom, pracujúcim, podnikom, čeliť a prekonať ekonomickú krízu, Európa musí dokázať svoju solidaritu v naliehavých situáciách, ako napríklad brutálne zastavenie zásobovania plynom, ktoré v súčasnosti prežívame. Európa musí ukázať svoju kapacitu e, slúžiť riešeniu medzinárodných konfliktov, myslím tým predovšetkým na gazu úzkej spolupráci s predsedníctvom rady, českým predsedníctvom rady chcem pozdraviť premiéra Topolánka a celý jeho tým a chcem mu zaželať najväčší úspech a moju plnú dôveru v schopnosť Českej republiky splniť túto dôležitú funkciu V úzkej spolupráci s českým predsedníctvom a s Európskym parlamentom sa komisia bude snažiť dokázať, že Európa je na púze dňa. My chceme e, vysvetliť a dokázať občanom, že Európska únia je dnes nevyhnutná. E, chceme im ukázať, že oni majú právo e, priamo sa vyjadrovať prostredníctvom poslancov, ktorých si zvolia do Európskeho parlamentu v budúcich voľbách. Ukážeme, že aký je význam a efektívnosť má demokracia pri schvaľovaní Lisabonskej zmluvy a prečo máme E, prečo ju máme schváliť a prečo ju potrebujeme schváliť viac ako kedykoľvek v minulosti. V roku 2008 Únia dokázala, že je schopná prijímať zložité e, opatrenia, ktoré môžu na dlhé roky mať dopad. E, energeticko-klimatický balíček dokazuje vizionárskú odhodlanosť únie a to je krokom a k ambicióznej medzinárodnej dohode v budúcich rokoch. V roku 2008 Únia takisto dokázala, že sa e, dokáže meniť. Rýchlo našla e, prostriedky, ako reagovať na finančnú krízu, takisto sa zhodla na pláne oživenia aj na stimulovanie ekonomiky Európy. V roku 2009 máme naozaj veľmi silnú reputáciu v Európe. Boli sme v, prvom, v prvej línii pri riešení problémov Ruska s Gruzínskom. Neopúšťame svoje úsilie a snažíme sa zbližovať konfliktné stránky, ako napríklad v Gaze. A práve vďaka EÚ bol, minim, bol otvorený aspoň humanitárny kuluár, koridor, ktorým sa má zásobovať trpiace obyvateľstvo Gazy. Takisto treba e, riešiť ekonomickú krízu a treba e, otvoriť trhy. Najmä e, treba uzavrieť proces dohy pre rozvoj medzinárodného obchodu a takisto sa treba venovať cieľom minélia, ktoré by v dôsledku krízy nemali byť spochybnené. Európa musí rovnako pokračovať, ukázať a dať všetko preto, aby dokázala čeliť súčasným výzvam. Komisia aj tento rok bude robiť všetko preto, aby sme nestratili ten elán, ktorý sme našli vo Washingtone počas G20. Je dôležité, aby sme pokračovali v reformách globálneho finančného systému a budeme mať vynikajúcu príležitosť v Londýne, v Londýne je potrebné, aby Európska únia hovorila jednotným a jediným hlasom aby sme urobili všetko pre reformu globálneho finančného systému. Takisto komisia predloží dôležité iniciatívy, napríklad reglementáciu a sankcie v, vo finančných trhoch, akčný program v oblasti spravodlivosť, bezpečnosť a sloboda a takisto prispôsobenie sa klimatickým zmenám. Tieto návrhy budeme pripracovať, pripravovať e, v závislosti od revízie rozpočtov. Takisto v ekonomickej a sociálnej oblasti budeme príjmať všetky potrebné iniciatívy. Ešte stále sa skúmajú veľmi dôležité rozhodnutia a vy na nich, dámy poslankyne a páni poslanci, môžete participovať. Je dôležité, aby e, pred koncom legislatívneho obdobia boli prijaté najdôležitejšie opatrenia, najmä v oblasti finančnej a ekonomickej krízy, sociálny balíček, energie a súčasnosť dokazujú, aké je nevyhnutné, aby sme tieto balíčky splnili. A takisto e, sa to týka aj balíčku e, Telekom a doprava. Dámy a páni, sústredím sa dnes hlavne na hospodárstvo a na energetiku pretože v týchto oblastiach budú európsky občania cítiť najväčšie tlaky tohto roku a je to presne to, táto, to, tieto oblasti, kde rozhodné kroky Európskej únie môžu urobiť rozdiel alebo môžu niečo znamenať. Je pod, samozrejme, že európskou pozornosťou číslo 1 momentálne je plyn. A to museli sme sa dostať, alebo spadli sme teda úplne neočakávanie do toho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. E, riešenie je zatiaľ neakceptovateľné pre obe strany, ale neakceptovateľný je tento e, spor, pretože e, už vyše po týždňa sú niektoré európske štáty úplne bez zásobovania plynu. Nož, e, je dôležitá, podpíše sa teda dôležitá zmluva na vysokej úrovni s uistením e, Ruska, že určite dodržia túto zmluvu a pustia plyn. E, bez posúdovania zámerov je tu objektívna skutočnosť, že Rusko a Ukrajina nám ukazujú, že sú neschopné splniť svoje záväzky voči niektorým členským štátom Európskej únie a faktom je fakt, že aj Gazprom, aj Naftogaz nie sú schopné splniť svoje záväzky voči európskym spotrebiteľom. Chcel by som ešte poslať jasný odkaz Moskve a Kievu. Ak dohody, ktoré sponzoruje Európska únia a nebude dodržiavaná v rámci urgentnosti, e, komisia poradí e, alebo vyzve, člen, vyzve firmy v Európe, aby sa obrátili aj na súdy a zároveň aby sa začali hľadať alternatívne zdroje e, tranzitu aj zásob. So we will see very... Takže čoskoro budeme vidieť, že či je tu technický problém, alebo či nie je tu žiaden politický e, zámer dosiahnuť alebo splniť dohody. Ak by som toto mohol ešte vyjadriť, ak dohoda nebude dodržiavaná, to bude znamenať, že Rusko aj Ukrajina už nemôžu byť považovanými za spoľahlivých partnerov pre Európsku úniu z hľadiska energetických zásob. In any case... V každom prípade komisia pripraví ďalšie návrhy, aby sa zlepšila energetická bezpečnosť v Európe. Aj na báze našej revízie energetiky z minulého roka v novembri a e, mobilizácia 5 miliard eur, ktoré neboli využité z komunitárneho rozpočtu, tie budú kriticky dôležité a chcel by som poďakovať Českému predsedníctvo e, za podporu tohto záväzku, ktorý bol prijatý na najvyššej úrovni e, na poslednej Európskej rade. A v súčasnosti Európa sa musí vyhnúť opakovaniu sa takejto situácie v budúcnosti. Chcel by som sa teraz ešte pozrieť širším pohľadom na hospodárstvo. Všetky znaky naznačujú, že ekonomika sa zhoršuje, zvyšuje sa nezamestnanosť, výrobné čísla alebo čísla z výroby sa znižujú. A z, nemôžeme teda skrývať vážnosť situácie, ale tiež nemôžeme byť len veľmi negatívnymi a fatalistickými. My máme príslušné dobré stratégie, ako reagovať na krízy tohto druhu. Dokážeme um, to zmierniť dopady pre tých, ktorí sú najzraniteľnejšími v našej spoločnosti a dokážeme pripraviť uh, dobré kroky, ako sa dostať z tejto krízy. Najbližšou prioritou v najbližších týždňoch bude spolupráca a stať z očí v oči ďalšej skutočnosti. Európska komisia s oporou e, rady e, pripravuje správnu odpoveď. E, to znamená, že kroky, ktoré sa schválili 1,5 e, z HDP, ak by boli dobre použité z každého členského štátu, to by mohlo zabezpečiť maximálny výsledok, pričom by sa nám podarilo e, splniť dva ciele z dlhodobého hľadiska. Jednak by to bol dopad na, ruské, na hospodárstvo a zároveň by to bol aj krátkodobý stimul, preto tom e, sme, by sme vyjadrili, že teda to je, pretože to je kríza, ktorá sa týka samotných Európanov, ich e, životov a sociálne dôsledky tejto krízy musia byť riešené priamo a tiež e, sa využíva európsky rozmer tým najlepším spôsobom prostredníctvom správnej koordinácie tak, aby členské štáty napokon mali pozitívny vplyv aj na ostatných a aby to celé vyvolalo pozitívnu interakciu. Čiže aby tento náš program mohol mohol fungovať, potrebujeme aktívny záväzok predsedníctva, podporu členských štátov aj rady a jasné nezapojenie tohto alebo súhlas tohto parlamentu. E, rýchla dohoda k právnym návrhom e, k tomuto baličku, aby sa urýchlene využili štrukturálne fondy, aby sa aj pripravil e, Európsky fond na prípravu prispôsobení sa globalizácii. A tie prostriedky, ktoré neboli využité minulého ročného rozpočtu, tie by mali byť použité hlavne na energiu. E, táto rusko-ukrajinská kríza e, preukázala jasnejšie než kedykoľvek e, predtým, že strategickou otázkou pre celú Európu je zabezpečenie týchto zabezpečenie energetických dodávok a je potrebné zabezpečiť 200 e, miliard eur do našich hospodárstva v EÚ v tejto otázke. A keď e, budeme teda podnikať tieto kroky krátkodobého charakteru, e, nesmieme zabúdať na dlhodobé kroky, pretože môžeme postaviť alebo stavať na niektorých z tých úspechov, e, ktoré sme už dosiahli v minulosti, ako napríklad vybudovanie vnútorného trhu. A moto Českého predsedníctva Európa bez bariér je skutočne inšpirujúcim motom, ale ako povedal aj pán premiér Topolánek, Európa bez bariér potrebuje aj pravidlá, pravidlá európskeho charakteru a to také pravidlá, ktoré zabezpečia e, rovnaký priestor, manevrácie, rovnaký priestor na fungovanie pre členské štáty a rovnaké podmienky, a tak aby aj tá integrácia bola vlastná občanom a to musia byť také pravidlá, ktoré zabezpečia naš, dlhodobú prosperitu našich životov. Budeme e, úzko spolupracovať s predsedníctvom aj týmto parlamentom týmto smerom, pretože Európa, ktorú chceme a ktorú potrebujeme, je taká, ktorá kombinuje slobodu, solidaritu, bezpečnosť, e, prospech prospech všetkých Európanov. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, pán predseda komisie. A teraz predsedovia politických skupín za EPP Jozef Daul. Vážený pán predseda, pán úradujúci predseda rady, pán predseda Európskej komisie, drahí kolegovia, len čo české predsedníctvo vstúpilo do funkcie, muselo čeliť významným ťažkostiam e, a síce muselo riešiť tri veľké krízy. Pokračovanie ekonomickej a sociálnej krízy, e, plynový konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ktorý sa dotýka únie a nová vojna na Strednom východe. Vzhľadom na tieto výzvy jediným postojom je dokázať solidaritu, a konať zároveň koordinovanie a odhodlanie. Konštatujem s uspokojením, že české predsedníctvo v úzkom prepojení s Európskou komisiou konalo rýchlo a jednotne v energetickom konflikte medzi Ruskom a Kievom, aj keď nemáme riešenie, my nemôžeme súhlasiť s tým, aby sme sa stali rukojemníkmi a musíme konať energicky. Máte pravdu, pán predseda rady, aj pán predseda komisie. A e, vzhľadom na tieto tri hlavné priority, teda energia, tam naozaj treba ukázať, že to je jeden z, jedna z najväčších budúcich víziev. Energetická E, nezávislosť si vyžaduje diverzifikáciu zdrojov. Skupina EPPDE e a všetci európske občania sú týmto konfliktom veľmi znepokojení, lebo tam sú proti sebe európske krajiny. My nemôžeme súhlasiť, aby sa členské krajiny únie stali rukojemníkmi. Je potrebné, aby sme naliehavo sa zhodli na spoločnej európskej energetickej politike. Musíme seriózne premýšľať nad tým, ako znížiť našu závislosť a ako konať tak, aby sme zrealizovali práve tento energetický mix. Kolegovia, situácia na Strednom východe ukazuje na potrebu prijať zodpovednosť na medzinárodnej scéne Áno, Európa je prvým donátorom humanitárnej pomoci na svete. Môžeme byť na to hrdí, ale musíme pokračovať. Avšak nie len humanitárna pomoc vyrieši konflikty medzi e, Palestínou a Izraelom je potrebná silná politická vôľa, artikulovaná, ktorá by disponovala ľudskými, vojenskými aj materiálnymi e, materiálnymi nástrojmi, aby sme túto situáciu vyriešili. E, prečo všetci vkladajú nádej do Baracka Obamu? Pretože Európa ešte nedokáže presadiť svoje vízie, svoje názory. Európa spravodlivo kritizovala unilateralizmus súčasnej americkej administratívy. A ak, ak to dúfam, veci s novým e, E, obyvateľom Bieleho domu sa zmenia, tak my budeme musieť byť súčasťou tohto multilateralizmu. Sme pripravení nasadiť vojenské prostriedky nie pre vojnu, ale pre zabezpečenie mieru. Máme potrebné rozpočtové prostriedky, aby naše politiky boli vybavené aj, aj nástrojmi. A pokiaľ ide o zahraničné vzťahy únie, to je jedna z priorít. Súčasnosť dokazuje, aké naliehavé je riešiť túto tému či už vo vzťahoch s Ruskom, Spojenými štátmi, Stredným východom a už nehovoriac o mediteránnej oblasti, Balkáne, Afrike alebo o vynárajúcich sa krajinách. Európa musí byť e, významným aktérom na medzinárodnej scéne. Prečo sa od s tým otáľať? Vy, úradujúce predsedníctvo musí čeliť ekonomickej a sociálnej kríze, musí spustiť národné plány oživenia a musí sa zúčastniť samitu G20 v Londýne v apríli. A spolu s Európskou komisiou je potrebné zadefinovať našich zahraničných partnerov a pravidlá, akými sa budeme riadiť. EÚ musí brániť svoj sociálny model, sociálnu trhovú ekonomiku a presadzovať systém kontroly finančných trhov, podobný, aký je v našich krajinách. Riadenie finančnej a ekonomickej krízy musí byť e, riadená e, jednotnou Európou a pán Topolánek, vaše predsedníctvo musí tu dokázať svoju vôľu viesť nás v týchto ťažkých časoch. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za e, politickú skupinu socialistov. Martin Šulc, 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Pán Topolnek, pán premiér. Vediete posledné predsedníctvo v, eh, vo volebnom období, v tomto volebnom období Európskeho parlamentu. Posledné eh, predsedníctvo to predchádzajúceho volebného obdobia bolo holandské predsedníctvo. Už si nikto nepamätá, čo tu tedy holandský premiér povedal. Preto je veľmi rozhodujúcou otázkou, čo, o čom budeme diskutovať e, a čo dosiahneme za posledných, e, za nastavujúcich 6 mesiacov. Dôležitá je volebná účasť v európskych voľbách môžu ľudia byť presvedčení o tom, že spolu predsedníctvo, parlament, komisia zvládneme úlohy, ktoré sú pred nami? A to v spolupráci? A že to všetko bude tvoriť pozitívnu náladu, pozitívny postoj počas európskych voliab? Preto sme sa my, e, sociálni demokrati v parlamente, zhodli e, na tom, že máme záujem na úspechu vášho predsedníctva. Ja som na začiatku vášho predsedníctva v prvých dňoch mal trošku pochyby pán Schwarzenberg povedal, Izrael e, iba využíva svoje právo sebaobrany a to je vlastne vo fáze, keď Európsku úniu potrebujeme ako sprostredkovateľ. A to sa napravilo v poriadku, ale vy hovoríte, že v konflikte v Gáze e, vystupujem ako sprostredkovateľia. Na začiatku tam boli ste ťažkosti, ale chcem povedať, že teraz sa ohľadáte a teraz je to dobre. a hoci na začiatku bola istá neistota, tak to vedie k tomu a to chcem počiarknúť, pán Barzo má pravdu, výsledky vašich aktivít sú pozitívne. A ak to tak bude aj ďalej, máte plnú podporu našej politickej skupiny. To platí aj o prejave, ktorý ste tu dnes ráno prednesli. Všetci, myslím si, ho príjmame e, so súhlasom a vzbudzuje v nás dôveru e, pre ďalšie mesiace. Chcem e, vyzvihnúť jeden bod, ktorý ste spomenuli. Citovali ste môjho priateľa Josefa Dovla. On hovorí o tom, že pri finančnej kríze nejde o porážku kapitalizmu. Áno, žiaľ, nie je to poražka kapitalizmu, žiaľ, ten ešte trvá, ale je to porážka kapitalistov. A hovoril sa tu, že nepotrebujeme žiadne pravidlá, že trh e, všetko upraví ale tí, ktorí to hovoria, tí utrpeli porážku. A keď vy, ktorí podporujete politiku, ktorá je skôr na tej línie, že nepotrebujeme žiadne pravidlá pre trh, keď dnes tu hovoríte, že potrebujeme pravidlo, e, e Európu pravidiel, tak vám môžem povedať, áno, potrebujeme pravidlá pre finančné trhy a potom vás, pán Topolánek, srdečne vítam v klube regulátorov v Európe a vidím, že ste sa z toho poučili. Pán premiér, nazdávam sa, že sme v rozhodujúcej fáze medzinárodnej politiky. Európska únia potrebuje, ak chce zohrať celosvetovú úlohu, o ktorú popísal pán predseda komisie, ak ide o energetickú bezpečnosť, ak chceme túto celosvetovú úlohu zohrať aj v konflikte v Gaze, tak potom sa Európa nemôže nechať rozložiť na jednotlivé časti. Potom potrebujeme Úniu 27 ako silnú, silný hospodársky a politický blok. Lebo len vtedy, keď sa nenecháme rozdeliť, budeme silní. Sila ostatných je v tom, že špekulujú o tom, že Európa sa rozdeli, že budú ho- hovoriť odlišne, že toto bude hovoriť Schwarzenberg, Izrael sa bude e, e, obraňovať, e, Louis Michel povie čosi a potom sa hovorí o por- e, porušovaní medzinárodného práva. E, Eh, jedni hovoria, že sú na strane Ruska, iní sú proti Rusku. Vtedy nebudeme silní. Silní budeme len vtedy, ak budeme mať spoločný základ. Ak budeme mať spoločný základ v zmluvách. A silnou, silným základom zmluvy je Lisabonská zmluva. Ak vaše predsedníctvo, eh, ktoré je dosť potrestané svojim prezidentom, ktorého tam máte, keď s touto vládou dokážete ratifikovať e, Lisabonskú zmluvu, tak to je silný signál pre silnú Európu. Na Pražskom hrade sedí Václav Klaus. Vo februári si ho vypočujeme. Príde vtedy do Bruselu. Na Pražskom hrade sedel pán e, premiér Topolánek, e, sedel aj Karol IV. Karol Štotý vybudoval zlatú cestu z Prahy do Norimberku. E, to bol úžasný čin v tej dobe. Národy e, tým mali byť spojené. Karol IV. prvo ako sa stal nemeckým cisárom, bol e, kniežaťom luxemburským. A preto tie obdobia na Pražskom hrade boli skutočne európskymi a dúfajme, že čoskoro bude na Praskom hrade sedieť niekto, kto je takto európsky. Ďakujem. Ďakujem a teraz predseda liberálov, uvidíme s kým sa on všetkými priatelí. Nech sa páči. Pán radujúci predseda, vás vítam za svoju skupinu, želáme vám veľa úspechov. Veľký Čech povedal, že ja už nie som e, len ruky, pretože eh, musím, moje výsledky budú hovoriť za mňa aj keď moje zlaté české ručičky e, zhruba. Tak e, bolo toto posolstvo. Čiže hovorili ste, že chcete Európu bez bariérov, Európu bez bariér. A európska odpoveď na recesiu nemôže byť len zvýšené výdavky, ale musíme bojovať o e, spravodlivejšiu hospodárskú súťaž a liberalizovať obchod cez jednotlivé národné hranice. Pán predseda rady je to teraz, sú to zajtra ťažké časy a každý vás bude hodnotiť. Budú ťažké, ťažké ťažšie nielen pre liberálov a demokratov, a pretože bude potrebné dokázať e, silu trhov v takýchto časoch. Čo sa týka energii, je, máte pravdu, že je potrebné zabezpečiť strategické ciele, ale tiež naše klimatické ciele by nemali byť stropom, ale naopak e, vlastne otvorom do ďalších zelených e, čias. A je e, stimulom tomu, tomu, aby Európa prešla od fosilných k alternatívnym zdrojom a tiež, aby sme znížili našu energetickú závislosť. E, e, momentálne naši, e, naši európsky pozorovatelia nedostali prístup k pozorovaniu plynovodu, čiže Ukrajina hovorí, že nemá čo exportovať, lebo Rusi to neposielajú. Rusi povedia, že Ukrajina to kradne, ale medzi tým všetkým krajiny v Európskej únii týmto trpia pretože ľudia mrznú v bytoch a Európska únia sa týmto stala nebezpečnou. No toto všetko nepredstavuje fungujúci energetický trh. To naozaj predstavuje, skúsme si predstaviť, že by sme prežili nejakých, nejakú noc v mraze alebo dve, 12 nocí v mraze. Takže naozaj treba prestať hovoriť a musíte využiť vaše prezidentské moci, aby ste mobilizovali potrebné investície. Čo sa týka EÚ a vzťahov so svetom. Vítame vaše ambície. Európa by mala hrať vedúcu úlohu pri riešení konfliktov a podporovaní ľudských práv. Ale keď naozaj by ste chceli rozšíriť schopnosť EÚ konať, prečo ste opäť oneskorili e, o ratifikáciu Lisabonskej zmluvy? Ak vy chcete zabrániť šíreniu zbraní, prečo budujete e, raketový systém na európskej pôde? A keď chcete mier na Blízkom východe, prečo umožňujete Európe, aby sa nezúčastnila to, takého množstva mierových eh, misií. A už nehovorím o Gáze. Táto snemovňa sa nikdy znezhodne na spoločnom eh, stanovisku, ak budeme vždy pristupovať k tomu eh, po jednotlivých častiach. Je potrebné však, alebo všetkým nám, všetkým nám ide o to, aby bolo zastavené násilie a bolo nastolené prímerie a najhoršie zo všetkého sú tie útoky na civilistov. To znamená, že vašim motom e, v Európskeho, vašho predsedníctva je Európa bez bariér. Tak e, chránte sa teda nie e, plotmi, ale priateľmi. A my v Európe sme vašimi priateľmi váš predsed, prezident vašej krajiny pod, eh, prirovnal Európsku úniu k sovietskému eh, zväzu, nuž, ale my, má, my mu necháme túto možnosť, pretože on má slobodu sa to, takto, takto vyjadriť. Ale my sme vašimi partnermi, my budeme podporovať aj vaše silné ciele predsedníctva. Vy sa držte týchto svojich cieľov a my budeme sa držať vás. Ďakujem za Úniu eh, národov. Brian Crowley, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo ciele je potrebné, aby boli vytvorené medzi EÚ a Spojenými štátmi a dúfam, že české predsedníctvo si s týmto poradí v najbližších šiestich mesiacoch. E, budúci, od budúceho týždňa bude v Spojených štátoch nový prezident, e, ktorý e, vlastne bude predstavovať výzvu pre nás všetkých a mm, my všetci budeme musieť riešiť tieto otázky čo najskôr. A vítame dnes predsedníctvo Českej republiky, ktoré chce prevziať e, vedúcu úlohu v Európskej únii. V naozaj kritických časoch a za svoju politickú skupinu UN e, by sme chceli ponúknuť našu podporu vašemu programu, aby sme zaručili, že existuje jasný, silný hlas za Európsku úniu ako je to aj u členských štátov za e, Európsku úniu. Mnohí kolegovia už hovorili o súčasnej sérii kríz a ja by som chcel e, vyjadriť e, poctu vášmu predsedníctvu aj predsedovi Barosovi za rozhodné kroky, ktoré boli potrebné, pri, keď došlo k odseknutiu z plynu. A je potrebné, preto, pretože sme okamžite zasiahli tak na sociálnej, ako aj na hospodárskej úrovni, ako aj na politickej úrovni, aby sme dohrutili obe strany sadnúť, sadnúť si za, za stola rokovať. A preto je veľmi dôležité, aby predsedníctvo teraz rozšírilo túto myšlienku východného partnerstva, aby sme sa dívali aj na východ, aj na Balkán, pretože tieto sú teraz frontové línie e, Európskej únie, nielen z hľadiska politickej nestability, ale aj z hľadiska aj za vzájomnej závislosti od e, energie. E, napokon, keďže mám málo času, vy ste hovorili o piatich slobodách a slobod, piatej, piatej slobode sloboda pohybu s e, poznatkou či vedomosti. A práve tieto vedomosti či tieto, toto poznanie musíme šíriť ďalej aj prostredníctvom vašho vlast, vašej vlastnej histórie či už krajiny slobody, krajiny, čo zažila totalitu, krajiny, čo zažila veľké časy vo vzdelávaní a v inovácii. My sa dívame na vás a hľadáme tam ďalší krok, aby sa mala Európska únia mala posunúť. Môžem povedať, môžem použiť citáciu z inauguračnej jazyka našej írskej prezidentky Ky, ktorá povedala, že my stojíme na Prahu nových výziev ale ja verím, že vy máte na to, aby ste tieto výzvy splnili. Za Monika Frasony. Ďakujem, pán predseda. V tejto chvíli, keď si oslav, pripom- keď konáme túto debatu, v Gaze padajú bomby, takže to je veľká výzva nielen pre parlament, ale aj pre radu a komisiu, je zabrzdiť tieto e, bomby, ktoré padajú na pásmo gazy. To je najpalčivejšia výzva súčasnosti, okrem tých rozličných e, definícií, kto je zodpovedný za toto násilie, je to dôležité riešiť. Naša skupina má istú predstavu, ako to riešiť. Pán predseda rady, vy ste začali váš prejav stredovekou históriou Eh, veľmi násilným obdobím, ktoré je vzdialené, temné, je tam zo pár takých svetelných lúčov, ale je to temná epocha. A týchto vašich 6 mesiacov je poznačených možno takým trošku zastaralým pohľadom, teda kým prístupom, eh, všetko podniky, všetko financie. Je to také trochu zastaralé podľa môjho názoru a chýbajú tu prvky nástrojov, zákonov, garancií, ktorým je potrebné zabezpečiť skutočné gar- a dať garancie občanom. Je to vzdialené v modernej dobe, máme tu klimatické zmeny a tak ďalej a už ani nehovoriac o veľkej príležitosti, E, ktorá je tu v oblasti udržateľného rozvoja. Možno ste boli trošku takým mačom, keď ste hovorili o revízii barcelonských cieľov a o starostlivosti o deti. To mi e, pripadá také trošku zase zastaralé hovoriť o otázkach bezpečnosti, o NATO, o multilateralizme to mi znie opäť tak, ako také pohrávanie sa e, s témou týchto rakiet, lebo my vieme, že v zahraničnej politike je dôležitá kohézia. Chýbalo mi vo vašom prejave e, zmienka o dôležitom sektore boj proti diskriminácii. A tu by som bola rada, keby ste mi povedali, aké, akú prioritu má u vás smernica proti diskriminácii. Zdá sa mi, že váš program e, dáva e, málo príležitosti v tomto svete plnom nebezpečestiev. Hovoríte o e, konflikte Rusko-Ukrajina, ale je jasné, že e, nie je tu žiadna konkrétna aktivita, ktorú by ste navrhovali e, pre Slovensko alebo Bulharsko, ktoré sú najviac postihnuté plynovou krízou. E, teda hovorím, vaše názory sú dosť zastaralé, vaše postupy a prejavy je dosť zastaralý. A preto mám pocit, že e, váš prejav nás ako si vzdialuje od skutočných e, priorít. Energetická bezpečnosť a solidarita to sú veľmi dôležité aspekty. Ďalej tu máme energetický poriadok a energetické otázky. To je obrovská výzva je dôležité zracionalizovať spotrebu a tak ďalej. A zároveň vám chceme navrhnúť niečo dôležité. Prečo nepresvedčíte svojich kolegov, aby na jarnej rade e, presadili zníženie energetickej spotreby o 20 do roku 2020, aby zrevidovali svoje priority a aby im dali menej povrchové hodnoty najmä tým rozhodnutiam, ktoré boli prijaté v decembri ohľadne obnoviteľných energetických zdrojov. Pokiaľ ide o budúcnosť Európy, vieme, že Lisabonská zmluva nie je dokonalá, ale je veľmi čudné, že ešte ste ho neratifikovali. Prosím vás, využite túto príležitosť a vysvetlite nám to, prečo to tomu tak je a kedy to chcete urobiť. Ďakujem. Äh, Ďakujem teraz za konferol, federáciu äh, Európskej k Pán Železný. Ďakujem, pán predseda. Pán premiér Topalanek hovoril o našej zložitej historickej skúsenosti. Ja si myslím, že České predsedníctvo je príležitosťou na to, aby sme prispeli k prekonaniu doterajšieho rozdelenia Európy na západnú a východnú časť. Jaroslav Hašek kedysi vo svojom Švejkovi urobil takú slovnú hračku nemecko-maďarskú Čelet os Jugat West, čo znamená voľne preložené, že východ rozdeluje západ, teda východ rozdáva západ, berie. Takto ale prebiehali dejiny a je príležitosť, aby sme to ukončili. Myslím si, že České predsedníctvo je tiež príležitosťou na to, aby sme sa oslobodili od vlastných dogiem a predsudkov. Za ako príklad týchto dogiem považujem nedávny článok Václava Klausa, kde radí, ako prekonať túto finančnú krízu tým, že dočasne oslavíme štandardy v oblasti sociálnej, ekologickej a zdravotnej, pretože vraj tieto štandardy bránia racionálnemu ľudskému konaniu. Ale ja si myslím, že opak je pravdou. České predsedníctvo by malo prispieť k tomu, aby sme tu mali e, ekonomiku, ktorá je poháňaná sociálnym a e, sociálnymi a ekologickými faktormi. Chcel by som teda povedať, že v jednej veci súhlasím s pánom premiérom Topolánkom. Totiž, že treba sadiť na inovácie, ktoré by, ktoré by znamenali pre nás východisko z kríze a aby sme e, budovali e, tvorivú triedu, ktorá pomôže našim ekonomikám, aby sme sa dostali e, zo slepej uličky. Chcel by som tiež povedať, že odvahu zmeniť sa potrebujeme všetci. A Štefan George, veľký nemecký literát, hovorí, že budúc- budúcnosť patrí tým, ktorí sú schopní sa zmeniť. Dúfam, že budeme schopní zmeniť to zajatie minulými skúsenosťami a že budeme schopní prekonať rozdelenie medzi východnou a západnou Európou a budovať jeden celok, ktorý nebude trpeť e, komplexom nadradenosti Spojených štátov ani nikoho iného. Chcel by som tiež na záver svojho vystúpenia povedať, že ak vystúpenie premiéra Topolánka obsahovalo celý rad vznešených zámerov, predsavzatí a cieľov, že to je tak dobré, je v poriadku, ak sa k českému predsedníctvu pristupuje e, s ambicioznými projektami. Ale mám aj jednu skeptickú poznámku. Výrok polského satrika Jiřího Lece hovorí, že ani e, účasť na svetej púti vás nezbaví potenia nôh. Ďakujem pekne teraz pán Vladimír Železný na dve minúty. Vážený pán predseda, žiadna krajina nezahajovala predsedníctva s takou nepriaznivou kampaniou a s toľkými zlovestnými prorostami, ako je to v, České, v prípade Českej republiky. Osobitne Francúzsko e, sa tešilo z malovania čiernych chmúr, ktoré sa šíria na Európsku úniu, pretože e, mohol by ohroziť takého dokonalého človeka, ako je francúzsky prezident a budú to, musieť, budú to teda radi Češi, ktorí sa prevenili tým, že doteraz nenatifikovali Lisabonskú Lisabonskú zmluvy, e, ktorá by mala prevziať, e, prevziať vedenie v Únii. Okrem toho majú Češi ešte aj nepopulárneho a nepríjemne zdatného prezidenta, ktorý nielenže odporuje Lisabonskú zmluve, ale tiež dokáže poukazovať na stále prehlbujúci sa deficit v Únii a ten deficit, kvôli ktorému sme vlastne pred 20 rokmi zvrhli socializmus v našej krajine. České predsedníctvo má pritom rozumné ciele, rozumné priority a bude veľmi úspešné a prejme mu to a podporujeme mu to aj napriek trapným výkrikom českých socialistov, ktorí už dávno zmenili lásku k vlastnej krajine za proletársky internacionalizmus a tak nenávisne hádžu e, e, e, kamene pod nohy českému predsedníctvu. Češi by mali, Česi by mali ukázať, že, dokázať, že to nie je pravda, že malé krajiny nie sú schopné a preto je toto predsedníctvo takéto významné, pretože dokáže, že malé krajiny sú rovnako schopné riadiť EÚ, len sa možno dokážu vyhnúť megalomanii, e, sebastrednosti, detinskej hyperaktivite niektorých prezidentov a neustálnom propagovaniu svojich neexistujúcich úspechov. Prajem e, premiérovi Topolánkovi, pod vicepremiérovi Bondrovi e, a úspechov. Bude to úspech mojej krajiny, ale hlavne krajiny malej krajiny v EÚ. To je hlavné posolstvo. Prinášame tiež ďalšiu skúsenosť zatiaľ, čo najväčšie krajiny EÚ žili v predikovateľných situáciách. My sme pol storočia žili vo veľmi neštandardnej totalite a to nás naučilo riešiť kreatívnym spôsobom neštandardné situácie. To sa nám určite bude hodiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega, ste Európanom, lebo ste Čechom za nezapísaných Jana Bobošikova 4 minúty. Vážený pán predseda Rady Európskej únie, dámy a páni, som hrdá, akú obratnosť a akcieschopnosť preukázalo České predsedníctvo v otázkach o dodávky plynu do krajín Európskej únie. Bola by som rada, keby predseda Rady Mirek Topalanek preukázal aj rovnakú rozhodnosť, s akou jednal s Vladimírom Putinom a Juliou Tomošenko o plyne aj o rokovaniach o budúcnosti, budúcnosti Európskej únie a o Lisabonskej zmluve. Predseda Rady Európskej únie by mal mať ambíciu hrať, hrať úlohu lídra zo skupenia, nielen úlohu údržba a Preto, pán predseda, máte jedinečnú šancu preukázať, že Európska únia je priestorom, kde sú si jednotlivé štáty bez ohľadu na svoju veľkosť rovnocennými partnermi. A ak by ste mal odvahu, pán Topolánek, môžete sa zapísať aj do histórie. Vážený pán predseda, máte šancu a právo moci k tomu, aby ste verejne prehlásili, že Lisabonská zmluva je po írskom referende mŕtva a že bola slepou uličkou. Tiež máte šancu navrhnúť vytvorenie nového vizionárskeho dokumentu, ktorý bude obsahovať reálny spoločný menovateľ záujmov jednotlivých členov Európskej Európskej únie a s ktorým sa v referendoch, referendoch občania budú môcť totožniť. Nemusíte bezmyšlienkovite presadzovať eh, Lisabonskú zmluvu, ktorá posilňuje eh, nedemokratickú eh, moc európskych úradníkov a presadzuje nechuť skladať účty občanom. Pán predseda Európskej únie, tu zastupujete krajinu, ktorá sa v minulom štoročí dokázala vymeniť z Rakúsko-Uharska, ktorá prežila Mnichovskú zradu, obstála v hrúzach, v fašizmu reprezentujete krajinu, ktorá eh, sa oslobodila od Varšavskej zmluvy a krajinu, ktorá 40 rokov žila pod eh, područí Sovjetského zväzu a ktorá sa nekrvavou cestou nakoniec eh, dostala dokázala vysporiadať totalitným režimom. Preto nemôžem uveriť, že ako premiér krajiny s takouto historickou skúsenosťou chcete, aby sa o sociálnej politike, energetike, daniach, e, bezpečnosti rozhodovalo niekde inde než v jednotlivých členských štátoch. Neverím tomu, že by ste si naozaj prijali výlučné právomoci únie, ktoré by boli nadradené nad právomoci členských štátov. Tiež nemôžem veriť, že by ste chceli, aby Európska únia zasahovala do ľudského zdravia, priemyslu, kultúry, cestovania, vzdelávania alebo športu. Tiež neverím, že by ste vítali tú skutočnosť, že Lisabonská zmluva vo viac ako 50 oblastiach ruší právo veta členským štátom a znižuje hlasovacú váhu menším krajinám vrátane Českej republiky. Pán predseda Rady a vlády Českej republiky, majte odvahu povedať ostatným 26 hlavám štátov to, čo hovoríte doma medzi štyrmi očami. Povedzte, že Lisabonská zmluva nie je dobrá a odmietne, odmietnite ju. Urobte to v mene demokracie a slobody a nebudú vám tlieskať ani tzv. európske elity, ani úradníci z eh, komisie, ani väčšina tohto parlamentu, ale získate si úctu, úctu a rešpekt občanov, na ktorých sa tu veľmi často zabúda a posilní chránite prestíž svojej krajiny, pretože predsedáte 450 miliónov občanov a nielen nie, nie niekoľkým politikom. Ehm, hovorí sa o Lisabonskej zmluve ako o nutnom, že, že to je nutné zlo, ale nenahovárajte si, že Lisabonská zmluva je nutné zlo. Je to len zlo a vy to môžete zmeniť. Iniciujte práce na novom dokumente, inšpirujte sa rímskymi zmluvami a deklaráciou z NIS a presadzujte spoločné záujmy Európskej únie. To sú sloboda, prosperita, konkurencieschopnosť a bezpečnosť a nie euro, danie euro, zdravie a europarky a podobne. Pán predseda Miechto polanek nutné zlo je bez zbabelcov a to si myslím, že vy nie ste. Máte podporu írskeho referenda, máte podporu 55% občanov našej krajiny, ktorú sú, ktorí si Lisabonskú zmluvu neprajú a silný hlas prezidenta Václava Klauza. A iste viete, že najväčšou zbabelosťou je vedieť, čo sa má robiť a napokon to aj tak nerobiť. Ďakujem pekne. Ďakujem, takže prejdeme k prvej eh, odpovede predsedu rady a potom eh, predseda komisie. Pán eh, premiér Topolanek, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za všetky otázky a poznámky k môjmu vystúpeniu. Aj Českom parlamente sme zvyknutí na pluralitu názorov, takže ma niektoré názory e, neprekvapili, hoci som s nimi nemohol súhlasiť. Chcem zopakovať, že e, skutočne cítim úlohu odpoveda na tieto otázky ako úlohu predsedu Európskej rady a nechcem profilovať v tomto polroku svoje osobné názory alebo svoje stranické názory. Myslím si však, že na jednu vec musíme reagovať, pretože sa ma dotkla osobne. A to sú niektoré veľmi ostré odsúdenia českého prezidenta Václava Klauza. Jedného z prezidentov, ktorého európsky občania poznajú. A to si myslím, že to je dobré a som na to hrdý. Václav Klaus je ikonou 90. rokov českej transformácie a vďaka nemu sme dnes úspešní a vďaka nemu sme prekonali tých prvých 10 rokov zdraví. Ja som hrdý na to, že sme sa v zdraví dožili e, sametovej revolúcie a že sme v roku 1991 vyhnali ruských vojakov z našej krajiny, že sme v roku 1999 vstúpili do Severoatlantického paktu a že sme v roku 2004 vstúpili do Európskej únie, že sme v minulom roku prerezali hrani, e, e, závory na hraniciach do Európskej únie a že dnes môžeme z Lisabonu až do Vilniusu cestovať bez dokladov, bez nejakých bariér. Som hrdý na to, že som pri tom mohol byť a dnes tu stojím a prípada mi neuveriteľné, že Česká republika v tejto chvíli predsedá celku, ktorý má takmer pol miliardy ľudí a obsahuje 27 štátov. Takže pokiaľ Európska únia stratí schopnosť okrem tých pravidel zjednocovania, schopnosť verejnej slobodnej diskusie a bude chceť uniformovať aj túto diskusiu, tak to bude neodpustiteľné. Ak stratíme schopnosť slobodného vyjadrovania svojich názorov, tak to je cesta do pekla. A ja sa ostro ohradzujem proti útokom na Václava Klauza. Má totiž jedinečnou... Má totiž jedinečnú schopnosť do tejto unifikovanej a, a príliš korektnej diskusie vnášať svoje pohľady a nastavovať tak parametre novej diskusie. Slobodná diskusia je to, čo musí byť cťou pre Európsku úniu do budúcnosti a nie to, že ju budeme obmodzovať. K Lisabonskej zmluve to si zaslúži pár slov. Ja si myslím, že tá zmluva je v podstate priemerná. Je o niečo horšia ako zmluva z NIS a o niečo lepšia ako tá budúca zmluva. Takže takto v tomto zmysle ja k nej osobne pristupujem. Ja som rokoval o tejto zmluve za Českú republiku. My sme vo vláde tú zmluvu schválili, ja som tú zmluvu podpísal a v parlamente za ňu budem hlasovať. Ale znovu, tá predstava, že by sme dopredu jednotlivým členským štátom určili, že musia ratifikovať nejaký dokument, že nemajú národné právo rozhodnúť sa pre vlastný postup, rozhodnúť sa sami, e, to mi pripadá absurdné. Potrebujeme zmeniť inštitúcie, potrebujeme zlepšiť fungovanie európskych mechanizmov, potrebujeme zjednodušiť pravidlá. A ak toto všetko obsahuje Lisabonská zmluva, o tom nie som celkom presvedčený. Všetci sme mali trošku iný názor na to, ako to má e, vyzerať. Pre mňa, pani poslankyňa Pobošiková, je to kompromis. Je to možno zložitý kompromis a ja budem podporovať jeho ratifikáciu. Niekoľko slov si predsa ešte zaslúži situácia na Blízkom východe a stanovisko Európskej únie v tomto konflikte. Európska únia bola dlho označovaná ako krajina, ktorá mm, mm, je very big player, but not eh, player. Teda veľa platí, ale veľkú úlohu nezahráva. Teda po, podielal sa na humanitárnych investíciách, na rozvojových investíciách, ale nezohrala úlohu, ktorá jej prislúcha v rámci kvartetu a tiež zodpovednosť, ktorá z tejto účasti v kvartete vyplýva. Ja sa nazdávam, že táto situácia aj pri nástupe novej americkej vlády dáva Európskej únii možnosť, aby do tohto regiónu investovala nielen peniaze, ale aj návrhy riešení a väčšiu aktivitu. Nechcem byť teraz sudcom v jednej či druhej strany, lebo si myslím, že Izraelci majú právo na bezpečný život, e, nie vo ohrozne rakiet. Ja som v, bol v Aškelone a v ďalších oblastiach Izraela. Ale samozrejme aj ľudia Palestíny majú právo vytvoriť si vlastný štát, fungujúcu vládu a žiť bezpečný a kvalitný život. Tento konflikt za 60 rokov nikto nevyriešil ja nemám ilúziu, že by sme ho vyriešili teraz. Našim cieľom je dosiahnuť krátkodobo e, prímerie a e, bezpečnosť. Ja by som e, chcel hovoriť o misii, e, ktorú viedol Karl Schwarzenberg, ale tiež misia, ktorí pôsobia v arabských krajinách, v Egypte, Turecku. To hodnotím pozitívne. Ja si myslím, že po splnení týchto podmienok, napríklad to obmedzenie pašovania, alebo teda ukončenie pašovania zbraní, e, to by sme mohli urobiť v rámci globálnej architektúry, nie len ako E, Európska únia. A to by mohlo prispieť k tomu, aby boli boje zastavené. V tejto chvíli si skôr myslím, e, som skôr skeptický a nemyslím si, že by to bolo také rýchle. Pokiaľ ide o otázky energetiky a energetickej bezpečnosti, klimatických zmien, úloha Európskej únie v tomto procese. Každému predsa musí byť jasné, že pokiaľ Eh, to líderstvo, eh, pokiaľ sa k tomu líderstvu Európskej únie, eh, či nech si už o tom myslím čokoľvek, ak sa k tomu nepripoja veľké štáty, Spojené štáty, Brazília, India, Čína, tak tento krok Európskej únie je osamotený a v globálnom meradle je bezcenný. Naša úloha je presvedčiť ostatné svetové veľmoce a najväčších producentov emisí, aby nás nasledovali a v tom vidím našu úlohu v následujúcom porleku, pretože klimaticko-energetický balíček pokladám za uzavretú záležitosť a čaká nás implementácia po schválení v Európskom parlamente. Ja to dúfam, že prejde. Celá táto záležitosť energetického mixu je niekedy príliš zideologizovaná a spolitizovaná a podľa mňa Európska únia k tomu musí mať veľmi pragmatický a praktický prístup a vidieť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele, krátkodobé a strednodobé a dlhodobé prostriedky na naplnenie týchto cieľov. Ja si neviem predstaviť, že krajiny, ktoré majú 90% závislosť na e, výrobe z uhlia, ako napríklad Polsko, dokážu v horizonte 15-20 rokov túto závislosť e, nejakým radikálnym e, ostrým spôsobom zmeniť. My musíme samozrejme investovať do nových technológií, uholných, do klinkov technológií a do zvyšovania účinnosti zariadení, pretože nie je možné jednostranne a rýchle túto závislosť zmeniť. Treba o tom hovoriť, treba investovať do inovácií a samozrejme upravovať energetický mix e, k tomu, e, o čom tu hovoríme, teda väčšia ochrana životného prostredia, menšia závislosť na fosilných palivách a Samozrejme, na e, závislosť nás na bezpečných a relatívne lacných e, dodávkach energie, aby bola Európa konkurencieschopná, aby dokázala konkurovať v globálnom meradle. Celá kríza rusko-ukrajinská nie je len krízou dôvery, ale premietajú sa do nej aj obchodné, ekonomické, politické a geopolitické a strategické záujmy je to mnohovrstevný problém a ja v žiadnom prípade nechcem byť sudcom a hovoriť o tom, kto je v tejto dobe krátkodobým vynikom. Pretože pre nás, pre Európsku úniu, e, sú v tejto chvíli obaja vynikmi. Jedna krajina nedodáva, druhá neumožňuje tranzit dodávky a v tomto zmysle musíme v regióne pôsobiť a musíme hľadať e, spôsoby, ako tento problém krátkodobe ukončiť a ako strednodobo a dlhodobo diverzifikovať aj zdroje, aj transitné cesty, ako zabezpečiť prepojenosť sústav elektrizačných, ale aj plinárenských, aby sme mohli dosiahnuť to, čo sa nám teraz nedarí. A to je solidarita a plnenie havárnych krizových plánov ja nechcem byť zlým prorokom, ale táto kríza nekončí. Situácia Slovenska, Bulharska, balkánskych krajín je veľmi zlá a kritická. Z toho, čo som si ešte poznačil, čo predstavitelia jednotlivých politických skupín povedali, ja si nemyslím, že naša agenda je príliš liberálna alebo príliš konzervatívna. Naša agenda vyplýva z dlhodobých cieľov, z dlhodobej agendy Európskej únie. A ten český prínos, tá česká stopa sa ukázala už v prvých dňoch nového roka ako správna, pretože náš dôraz na energetickú bezpečnosť, bez toho, že by sme tušili 5 minút po 12. nás to všetko vedie k veľmi dôslednej, dôkladnej diskusii, akým spôsobom zabezpečiť nezávislosť a slobodu Európskej únie, ktorá je daná nezávislosťou alebo menšou závislosťou na dovoze energie a zdrojov z oblasti Mimorevskej únie. Možno otázka, ktorá tu odznela o antidiskriminačnej smernici, barcelonské ciele mali dôraz na sociálne otázky. Ja si to nemyslím. My sme sa snažili samozrejme redukovať tie základné ciele do e, akýchsi skôr symbolov, preto v žiadnom prípade nepocenujeme ani otázku antidiskriminačnú, ani otázku ochrany žien. Ja vás ubezpečujem, že práve my máme veľmi obsiahlu skúsenosť s akýmsi vynúteným pobytom detí v rôznych zariadeniach pre nás je kľúčovým záujmom, aby ženy a rodičia mali možnosť voľby, aby si mohli zvoliť, či ich zamestnanie e, je v tej chvíli e, starostlivosť o deti a musia na to mať e, nástroje, aby to rodinu ekonomicky nedostávalo na hranicu sociálnej núdze. Ale aby na druhej strane existovalo dostatočné množstvo rôznych nástrojov, od detských zariadení. A verte mi, že taká krajina ako je Česká republika s tým má množstvo skúseností z obdobia totality, keď tento princíp bol tak trošku vynútený. Myslím si, že eh, v úvode to je asi všetko. Ak Čechom niečo nechýba, tak to je sebavedomie. Takže na záver chcem povedať, my si vôbec nemyslíme, že by malý štát alebo štredný štát E, pretože Česká republika je najmenšia z veľkých krajín alebo najväčšia z tých malých. Sme 12. najmenšou krajinou Európskej únie. My netrpíme pocitom menecenosti. Len by som chcel pripomenúť, že keď Švedsko predsedníctvo v roku 2001 išlo do obdobia predsedníctva, tak novinové články boli rovnaké, ako boli v decembri a v novembri v európskych médiách. Keď sa pochybovalo o tom, či euroskeptickí Švédi, ktorí nemajú euro, či sú vôbec schopní začať pracovať na prijatí jednotnej meny, či sú schopní e, začať diskusiu o ratifikácii zmluvy z NIS a či vôbec budú schopní ako nová krajina viesť Európsku úniu Keby sme tieto články vymenili z eh, mluvu z NIS za Lisabonskú zmluvu a keby sme Švedsko vymenili za Českú republiku, tak by tie články boli úplne rovnaké. My z toho nemáme žiadne pocity menej cenosti. Ďakujem. Ďakujem, pán premiér. A teraz e, pán Barozo sa vzdal slova, neprehovorí a my sa vrátime k zoznamu rečníkov a dávam slovo pánovi Zahradilovi na dve minúty. Prosím vás, aby ste rešpektovali váš rečnícky čas, aby sme nestrácali čas pred hlasovaním, vážený pán predseda. Budem pokračovať v tomto českom okienku, ktoré bolo otvorené. E, poviem to, čo vy sám tušíte a čo ste zdôraznili vo svojom prejave a síce, že voľby do Európskeho parlamentu sa blížia a dnes veľmi pravdepodobne budete počuť mnohé príspevky tak z českej strany, ako aj od iných kolegov, ktoré budú ovplyvnené touto e, zdusňujúcou sa predvolebnou atmosférou skôr ako hodnotiť program, ktorý ste predstavili. Myslím si, že prvé dni českého predsedníctva preskúšali českú vládu tak dôkladne, že dôkladnejšie to ani nebolo možné a česká vláda v tejto skúške jednoznačne obstála. Som rád, že celá rada e, rečníkov to uznala. Ukázalo sa, že tri priority, tri E, ekonomika, energetika a externé vzťahy, boli ako české priority zvolené úplne správne, pretože to, čo sa udialo na začiatku tohto roka, teda konflikt v Gaze a plynová kríza v Európe, e, spadajú pod dve z týchto troch E. Takisto sa preukázalo to, čo sme nahlas nepriznávali, a síce, že otázka energetickej bezpečnosti je kľúčovou témou pre budúcnosť EÚ a je dôležitejšia ako čokoľvek iné, vrátane, a dovolím si to povedať, Lisabonskej zmluvy, lebo tá nám nebude ani svietiť, ani kúriť. Otázka energetickej bezpečnosti je témou nie pre jedno predsedníctvo, ale je to dlhoročná a dlhodobá téma a pre Českú republiku je to veľká výzva a zároveň česť, že môže v tejto téme pokročiť dopredu. Súčasne ukazuje, aké sú všetky tieto veci prepojené, pretože energia má dopad na ekonomiku. Ako viete, reštrikcie sa najskôr odrážajú v ekonomike, ale aj vo vonkajších vzťahov, pretože bez solidného východného partnerstva, politiky susedstva a ďalšieho rozširovania EÚ napríklad do Turecko, nezabezpečíme Európe energetickú bezpečnosť a diverzifikovanosť zdrojov. Verím, že, Európ- že Česká republika posunie túto debatu ďalej a zanechá hlbokú stopu vo vedení Európskej únie, no a nám všetkým prajem veľa úspechov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Rovček, 3 minúty. Vážený pán eh, ministerský predseda, vážený pán Topolánek, pán Barózo, dámy a páni, Nepoznám nikoho v tomto parlamente, poslankyňu ani poslanca, kto by si neželal úspech českého predsedníctva. Európania na východe, na západe, na severe, na juhu, v starej i v novej Európe si želajú úspech Európskej únie, želajú si úspech Európskeho predsedníctva, a takisto si to prajú aj e, poslanci tohto parlamentu bez ohľadu na to, či pochádzame zo sociálno-demokratického, ľudového alebo zeleného tábora. Verejná mienka v Európe aj v parlamente, bohužiaľ, hovorím bohužiaľ, E, nastoľuje isté obavy alebo pochybnosti o tom, či Česká republika úspešne zvládne svoje predsedníctvo. Je k tomu viac dôvodov. Poprvé, nestabilita vo vnútri koaličnej vlády v Českej republike. Moji kolegovia napríklad nechápu, prečo teraz, na samom začiatku predsedníctva, dochádza k výmene ministrov a rekonštrukcii vlády. Ako môžu noví ministri dopravy alebo miestneho rozvoja ktorí nemajú žiadne európske skúsenosti, úspešne zvládať európsku agendu a predsedať Európskej rade. Moji kolegovia nechápu rovnako, prečo napríklad českí vládnúci kresťanskí demokrati, ktorí bojujú o prežitie, poriadajú volebný kongres práve počas českého predsedníctva. Mnohé otázky, ktoré sme si vypočuli už, vyvoláva aj vzťah medzi vládou a českým prezidentom. Ja by som si rád vypočul jasnú odpoveď na to, že či české predsedníctvo a česká vláda sa stotožňuje s názormi prezidenta Václava Klausa, ktorý odmieta Lisabonskú zmluvu, popiera globálne otepľovanie a tvrdí, že súčasná ekonomická a finančná kríza bola vyvolaná prílišnou reguláciou a existenciou sociálnych a environmentálnych politík. Vážnym dôvodom k pochybnostiam je nesplnenie úlohy a sľubu, ktorý ste dali kancelárke Merklovej a prezidentovi Sarkozimu a síce, že česká vláda ako predsednícka krajina do konca roku 2008 ratifikuje Lisabonskú zmluvu. Preto by som od vás, pán ministerský predseda, rád počul, kedy bude táto zmluva v Českom parlamente ratifikovaná, a prečo sa jej ratifikácia spája s ratifikáciou dvojstranných dohôd z USA o radare a o zákone medzi oboma komorami Českého parlamentu? Lisabonskú zmluvu, ako sme už počuli, potrebujeme. Potrebujeme ju aj z dôvodu naplnenia českých priorít. A tie priority sú, myslím si, správne Avšak, aby sme mohli pokračovať v nich aj v budúcnosti, napríklad v otázke energetickej bezpečnosti, väčšia úloha Európy vo zahraničných vzťahov, na to potrebujeme posilnenú spoluprácu a Lisabonskú zmluvu. Na záver chcem popriať Českému predsedníctvu všetko najlepšie, veľa úspechov, lebo to je v záujme tak Českej republiky, ako aj Európskej únie. Ďakujem. Prosím vás, rešpektujte rečnícky čas pani Koch. Sechs Monate Sarkozy liegen hinter der Europäischen Union. Uh, äh, pani predsednička, Európska únia e, je spojená s drámou, deklaráciami a vy teraz s tým humorom preberáte predsedníctvo. Na to si musíme asi zvyknúť. Dúfam, že budete konštruktívnym, produktívnym e, predsedom rady, pretože máte pred sebou veľké úlohy. Sami ste hovorili o vojne medzi Izraelom a Hamasom, o hospodárskej kríze a potom samozrejme je tu aj Lisabonská zmluva. Dovolte, aby som e, e, vyzvihla jeden aspekt vašej, e, vašho prejavu, a to je energetická bezpečnosť. Povedali ste fundamentálnu pravdu. Energia je základnou potravinou modernej spoločnosti. Náš ďalší rozvoj, naše hospodárstvo od toho závisí. Nesmieme byť závislí na dodávkach energie. Potrebujeme dobrý mix z rôznych zdrojov energie, aby sme boli nezávislí. Preto dúfam, že vy e, otvoreným spôsobom e, podnetíte novú diskusiu o atómovej energii v Európskej únii. A predovšetkým e, podporíte alebo pozbudíte Nemecko, aby zrušilo svoje rozhodnutie odstúpiť od atomovej energie. A to je váš príspevok. Ďakujem vám a teším sa na spoluprácu.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 Mm, pani predsednička, je tu len jediné kritérium pri posudzovaní českého predsedníctva, ktorú vylúčila vaša krajina aj dramatické okolnosti. Posledných týždňov to je energetická politika. My sme teraz sa ocitáme v ďalšej kapitole, v ďalšom kole problémov alebo rokovaní a po energetickej kríze z roku 2004, 2006, 2008 je najvyšší čas, aby Európska únia začala aktívne pracovať eh, na diverzifikácii dopravných ciest alebo tranzitných ciest. Tiež je potrebné diverzifikovať samotné energetické zdroje, preto očakávam od Českého predsedníctva, aby podniklo kroky v prospech eh, finančnej podpory pre plynovod Nabuko a pre eh, lepšiu politiku v Strednej Ázii a je potrebné, aby sa táto, tento severný plynovod stal veľkou prioritou predsedníctva, pretože bez takejto činnosti budeme, bez takejto aktivity budeme mať problémy aj budúcu zimu. Pán Turms, na dve minúty, nech sa páči. Vážená pani predsedníčka, pokiaľ ide o energetickú otázku, tak tu ide o dôveryhodnosť Európy. Ďakujem pánovi Barózovi za to, že to dnes ráno jasne povedal Gazprom a Naftogaz eh, sa v priebehu niekoľkých dní skutočne zdiskredovali a my tu teraz musíme povedať, páni, stačilo a preto musíme konať spoločne. Ďakujem, že ste veľmi dobre koordinovali, ale niekto tu mi môže vysvetliť, prečo premiéry Slovenska a Bulharska museli ísť do Moskvy. Čo to znamená? to už e, ukázalo, že už, už ukazujeme Gazpromu, že nie sme jednotní. Vysvetlite mi tieto dve cesty. Po druhé, a myslím si, že komisia e, tam naozaj má veľkú, veľa čo povedať. My musíme vytvoriť e, krízový plán plyn. Predovšetkým treba prepracovať smernicu o plyne. Európska komisia nemá dostatočnú politickú moc na to, aby konala a preto je potrebná európska koordinácia. Po druhé, potrebujeme naliehavý plán o rekonštrukcii infraštruktúr e, plynovodov s peniazmi, ktoré máme k dispozícii. A po treba skombinovať európske ekonomické oživenie s plánom e, energetického ozdravenia. Poprvé, treba e, táto situácia vo východnej Európe, to je škandálom. Vidíme, že iba málo peňazí zo štrukturálnych fondov smeruje do týchto oblasťov. Niekto buduje šta- namiesto budovania štadiónu pre európsky šampionát by som radšej tie peniaze venoval e, pre občanov Ďalej, obnoviteľné energetické zdroje. A posledná poznámka, pokiaľ ide o e, jadrovú energiu, tam sme ešte závislejší ako v plyne, lebo 99% nášho jadrového paliva dovážame. Prosím vás, prestaňte hovoriť o nezávislosti. Pani Kohmerin, vy ste smiešná, keď o tom hovoríte. Ďakujem, pán Terms. A teraz pán Maštálka, 2,5 minúty. Ďakujem, vážená pani predsednička, pán premiér, dámy, kolegovia, kolegyne. E, určite nikto nezávidí českému predsedníctvu podmienky, za ktorých prevzalo vedenie Európskeho spoločenstva. Vážený pán premiér, jedným z hlavného hesla vášho predsedníctva je Európa bez bariér. Túto vetu si s politickou a životnou skúsenosťou môžeme vysvetliť rôzne. Ja osobne som presvedčený, že ju nemôžeme ponímať len ako ďalšie uvoľnenie pre finančné a trhové mechanizmy, ale práve naopak chápem to ako výzvu pre zdokonalenie toho, čím sa môže Európa píšiť a síce európskeho sociálneho modelu. Nemyslím tým iba šancu na odstránenie nezmyselných obmedzení, na možnosť zamestnávania. Túto príležitosť vnímam ako možnosť dať mobilnej pracovnej sile dôveryhodné garancie e, správneho zaobchádzania. A to sa môže prejaviť napríklad aj v tom, či sa v českom predsedníctve pozitívne e, posunie aj nevyriešenia otázka poskytovania cezhraničnej zdravotníckej pomoci. E, možno bude dôležité nevytvárať nové bariéry. Európa to nie je len európske spoločenstvo, to sú aj naši susedia, ktorí nielen geograficky, ale aj historicky do Európy patria. A tu by som rád vedel, aký je váš názor a aká je stratégia českého predsedníctva voči našim susedom na hraniciach EÚ. Myslím tým na Srbsko s neuralgickým e, bodom Kosovo, myslím na Moldavsko, ktoré urobilo veľa e, ústretových krokov na ceste k priblíženiu sa európskemu spoločenstvu. Nevytvárať bariéry podľa mňa znamená aj principiálnu, ale e, európsku politiku voči Rusku i Číne. Aj s týmito štátmi treba hľadať vyvážený vzťah a rešpektovať predovšetkým európske záujmy. Európa bez bariér, to znamená, že sa treba zaoberať aj menšinami. Týka sa to aj menšine, o ktorej sa tu v parlamente nerad, ľudia neradi hovoria. To sú neobčania, ktorí sa nachádzajú v niektorých štátoch EÚ. Kľúč k riešeniu týchto otázok e, je aj v presadzovaní novej politiky a v zrušení politiky dvojakých štandardov. Povedali ste, že základom je sloboda a rozhodovanie. Dajte aj svojim občanom vo svojej republike možnosť hovoriť a rozhodnúť v referende o Lisabonskej zmluve a o americkom radare. Bude to potvrdenie vašich slov. Ďakujem. Pán Dovilie, jedna minúta. E, za e, e, nezávislosť a demokracia úctivo zdraví české predsedníctvo Zdravíme ho a chceme im prijaviť naše uznanie, pretože český ľud prekonal veľké skúšky a vieme, že lepšie ako ktorýkoľvek z nás vie pochopiť cenu a význam slova sloboda. Chceme vítať a pozdraviť aj naše nádeje. Vy, pán Topolánek, predstav, pán Václav Klaus, vy predstavujete pre nás dve nádeje. Vypočúvajte a počúvajte hlasy národov. Re, treba rešpektovať referendum o Lisabonskej zmluve v celej Európe a treba vrátiť národom ich slobody, aby sa oslobodili národy od bruselskej byrokracie, ktorá nás ponára a topí, je nás čoraz viac e, európskych národov, ktorí máme disidentov voči Bruselu. Ďakujem, pán De Villiers. A teraz pán Vanek, minútu, nech sa páči. Ďakujem, voorzitter. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja mám len jednu minútu rečníckého času, tak môžem položiť iba jednu otázku českému predsedníctvu e, a to pomôžte nám a pomôžte nám rešpektovať demokraciu, pretože v demokracii sú to ľudia, ktorí prijímajú rozhodnutia a v krajinách, tam, kde ľudia mohli e, ničom rozhodnúť, vo Francúzsku, Holandsku a Írsku, tam Lisabonská zmluva bola odmietnutá bola odhodená do koša. A ja e, by som tiež e, chcel pripomenúť touto skutočnosť aj českému predsedníctvu. A zvyčajne sú to tí predsednídovia, ktorí, e, sú, ktorí sa, sa, z nich, sa, sa z predsedníctiev stávajú potom vysokí eurokrati, ale vy sa nevúbrate týmto smerom, pretože eurokrati len E, uplatňujú svoju moc a my potrebujeme Českú republiku, pretože Česká republika sa dokázala vymaniť spod diktátorského režimu a my chceme budovať na vašich skúsenostiach a vy by ste nám mohli pomôcť, pretože vy by ste nám pomôcť, mohli pomôcť na kurz za smerom demokracie a slobode. Ďakujem pekne. Pán Kirkov, dve minúty. Pani predsednička, pán predseda rady, pán premiér Topolánek, vítam eh, vašu návštevu v Európskom parlamente a som si istý, že Európa Európa bude na vyšších 6 mesiacov v dobrých rukách. A je to historický moment pre Českú republiku a to je taký moment, kedy e, prinášate svoje politické skúsenosti. E, program Českého predsedníctva vádza určité priority 3E, energii a ekonomika a tiež e, úloha Európy vo svete. A hneď na začiatku predsedníctva ste mali pred sebou veľké vízy, museli ste cestovať do Moskvy, do Kieva a pracovali ste tvrdo na to, aby ste obnovili dodávky plynu. Tiež ste preukázali ukázali veľké diplomatické zručnosti v práci s Ruskou a Ukrajinou, ale je podstatné, aby Rusko pochopilo, že e, takýmto spôsobom sa nepodniká biznis v modernom svete. Ja vám za, to, za ten váš prístup gratulujem. Tiež vo vašej práci vyriešiť súčasnú krízu na Blízkom východe a zabezpečiť e, e, prímerie, ktoré by umožnilo mierové rokovania. To znamená, že ekonomická kríza je vysok, má vysokú prioritu vo vašom programe Ehm, jasne ste sa vyjadrili k dôležitosti e, Európy a aby členské štáty ani na národnej a európskej úrovni sa nevytvárali ďalšie záťaže z hľadiska nadmernej regulácie. Tiež ste proti ochrane protekcionizmu. Čo musíme urobiť je, že musíme sa ujistiť sa v tom, že akékoľvek regulácie alebo zmeny v regulácii boli proporcionálne a zmyselné. E, napokon e, za pár týždňov bude, no, za týždeň bude nový prezident v Bielom dome. Veríme, že budete mať dobré vzťahy aj s prezidentom Obamom a verím, že stielate môj názor, že e, budúcnosť na transatlantickej aliancie je životne dôležitá pre našu prosperitu. A chcel by som ešte v závere citovať ministra Čila. Nikdy sa nevzdajte. Veľa šťastia. Ďakujem pekne, pán Kirkop. Teraz pán Vigenin, pani predsednička, pán Topolanek, pán Barozo, milí kolegovia. Chcel by som uvieť, že České predsedníctvo hneď od začiatku malo veľmi ťažký začiatok, zhoršujúca sa hospodárska kríza, brutálna operácia Izraelu a problémy s e, zásobami plynu. E, vaša činnosť bude ešte zložitejšia, keď sa bude z, pritvrdzovať v súvislosti s eurokampaňou a eurovoľbami e, tiež e, budú tu, aj, budú tu noví poslanci a to, počet poslancov, ktorý tu bude, tý nebude taký istý ako je v Lisabonskej zmluve a myslím si, že táto otázka je tiež vašou vysokou prioritou. Každá kríza je zároveň ale aj príležitosťou niečo riešiť. Využite ju, vy zabezpečíte s, s našu prítomnosť viditeľnejšou na Blízkom východe. Pokúste sa urobiť niečo z otázky energetických zásob, urobte niečo pre zachovanie zamestnanosti. Pán Topolano, chcel by som vidieť ďalšie e, pre, predsedníctvo novej členskej krajiny, ktoré bude úspešné a to je vaša osobitná e, príležitosť e, to dokáže zakázať eh, a podmienkou však úspechu je dať dokopy všetkých 27 členských štátov, aby sa zjednotili k politikám a krokom a to nie je možné, ak neexistuje jednota v vašej samotnej krajine a protichodné e, posolstvá, ktoré pochádzajú a prichádzajú z vašej krajiny, tie podkopávajú váš budúci úspech. Takže e, skúste e, niečo robiť v tý, otázke týchto politických hier a mohli by ste sa možno riadiť aj príkladom Slovenska. Tie hlavné, tiež hlavné politické skupiny v tomto parlamente eh, musí zabudnúť na vašu vlastnú politickú príslušnosť, alebo musíte naše mesiace zabudnúť na svoju politickú príslušnosť. A chcel by som vás ešte varovať pred e, prejavmi extrémizmu, antisemitizmu a podobnými prejavmi v Európe. Ja by som vás tiež požiadala, aby ste dali túto otázku e, do vašho programu aj v súvislosti s nadchádzajúcimi eurovoľbami. Želám vám všetko dobré. Ehm, ďakujem pekne. Teraz ehm, pán Valean. Prosím vás pekne, rešpektujte e, rečnícky čas. Chcela by som poďakovať eh, predsedovi, ktorý prišiel, predsedovi rady, ktorý dnes prišiel predložiť eh, program. E, spomenul niekoľko otázok, ktoré by predsedníctvo chcelo riešiť. Predovšetkým to moto, ktoré ste si vybrali Európa bez bariér. E, je to, to je správne moto a malo by byť eh, pravidlom pre eh, európskych občanov, ktorí by mali možnosť sa bez bariér pohybovať pro Európskej únii. Eh, žiaľ sa zdá, že vaše moto je aj ohrozené samotnými národnými orgánmi. Napríklad nedávno komisia pripravila správu o implementácii smernice o voľnom pohybe osôb a aj keď smernicu už transponovali viaceré členské štáty, sa to nedeje diskusie a verím, že by ste sa tejto otázky mali venovať trochu viac, ako je to aj uvedené vo vašom programe v rámci slobody a bezpečnosti. Poďalšie, k, k, okrem cených problematických vecí, ktoré budete musieť riešiť počas vášho predsedníctva, ako napríklad finančná kríza, energetická bezpečnosť, tiež máte aj veľkú legislatívnu záťaž, preto verím, že platníte všetky potrebné prostriedky na to, aby ste mohli vyriešiť alebo dokončiť viaceré prebiehajúce obvod otvorené správy, ktoré sú ešte v mandáte parlamentu. E, tiež je potrebné zabezpečiť e, znižovanie e, cien pre roamingové poplatky napríklad, a teda urobiť niečo aj pre občanov, nie len veľké veci. Takže vám želám všetko dobré v vašom predsedníctve. Ďakujem pekne. Pán Borgeci, na jednu minútu, nech sa páči. So všetkým ohľadom na české predsedstvo dúfam, eh, že prestaneme eh, hovoriť jelové reči a začneme bojovať s eh, problémami s pašovaním ľudí, ktoré nastávajú v stredozemnom mori. Ministri vnútra eh, európskych krajín sa stretli a dúfam, že zobudili Európu, pretože Európa má v, eh, pred sebou vážnu situáciu pri pašovaní eh, ľudí do Európy z Afriky. Napríklad je mm, podstatné, aby sa prijali konkrétne opatrenia, aby tieto boli pretože ministrom vnútra a aby sme skončili s pašovaním ľudí z tretich krajín. Musíme podporiť a posunieť prácu Frontexu, ale toto sa musí koordinovať s potrebnými opatreniami a prostriedkami. Európa bude úspešná len, keď bude mať e, tento koordinovaný prístup a financovanie e, pre krajiny ako moja, e, ktoré musia príjmať týchto mm, pristilovacov. Choďte do Lampiduze, aby ste si uvedomili, aká je ťažká táto situácia. A možno, že Centrum pre boj s touto situáciou by to malo byť zriadené, pretože je to absolútne strašná situácia. Poďte sa tam pozrieť a možno keď to uvidíte, tak tam sa vrátite ako turista. Je to pekné mm, stredomorské mesto. Pán Horáček, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, pán Baroso, pán premiér Topolánok. E, zdravím České predsedníctvo z e, Prahy e, pre európskych zelených som bol zvolený a preto som rád, že Česko má na ďalších 6 mesiacov predsedníctvo EÚ. E, ja e, som e, po okupácii Československa odišiel do politického exilu do Nemecka a stále je pre mňa zázrak, že v Česku aj v Strednej Európe máme slobodu, budovanie demokracie a tiež môžeme respektovať ľudské práva. Aktuálna politický, ekonomický a politický vývoj by bol veľkou výzvou pre každú predsedníctvo rady ale myslím, že eh, toto sa bude dať zvládnuť. Ja želám nielen Česku, ale aj nám všetko najlepšie pre toto predsedníctvo. Ďakujem. Ďakujem. Rešpektovali ste rečnícky čas, pán Adamu, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúci, pán predseda komisie, pán predseda rady. Prioritou vášho predsedníctva je podľa vás že EÚ má konať a mala by konať na medzinárodnej úrovni a má zabezpečovať bezpečnosť na strategickej úrovni a má rozvíjať aj dodatočné prostriedky. A my sa ale pýtame, kto nás ohrozuje na to, aby Európa zverila svoju obranu na tú a práve naopak stratégia, o ktorej hovoríme, je to vojnová stratégia, ktorú sleduje aj Izrael. A táto politika e, sa vôbec v EÚ neodsudzuje, aj len v prípade, keď ide o iné krajiny. Hovoríte, že potrebujeme Európu bez hraníc a že potrebujeme e, úpravu, ktorá nebude nadberná a nechceme protekcionizmus, ale naše skúsenosti e, z krízy sú také, že by sme mali ochraňovať tých najzraniteľnejších, najslabších. Eurobarometer veľmi jasne hovorí, čo sa vlastne deje. A my si to vôbec neuvedomujeme a neberieme to do úvahy. A keď potom máme masívne manifestácie a mobilizácie, mm, musíme konať. Európania očakávajú spravodlivosť, očakávajú kontrolu nárastu cien, očakávajú aby sme konali v ich záujme bez toho, že by sme boli zajacami paktu stability. Ďakujem. Teraz pani Simon, jedna minúta. Ja vám chcem zaželať všetko najlepšie do vášho predsedníctva a aj e, vašim ľuďom. Ako írska poslankyňa by som sa chcel poďakovať vašej vláde a vašim ľuďom, keď moji ľudia v referende hlasovali za odmietnutie Lisabonskej zmluvy. Česká reprezentácia e, sama povedala jediná, že respektuje írske hlasovanie. V prostredí e, nerespektovania e, francúzského, holandského a írskeho referenda a v prostredí, kde ľuďom neumožňujú sa vyjadriť hlasovať v referende, vítame tento referendum rešpekt. Rešpekt je um, potrebný postoj. V Európe máme pred sebou mnohé krízy a vy ste uh, vyjadrili ambiciozný program, ako ich riešiť. Takýto program vyžaduje rešpekt medzi členskými štátmi a tiež uh, vyžaduje rešpekt uh, pre um, ľudí v týchto členských štátoch, aby eh, mali nádej na úspech. Eh, ja eh, som dojata z respektu, ktorú ste vy preukázali vašim ľuďom v tom, že ste uznali, že rovnako ako Jiri tiež by dostali šancu pravdepodobne odmietnúť Lisabonskú zmluvu a toto je dobrá šanca pre vaše predsedníctvo aj pre Európu. Ďakujem, pán Nasaver. Pani predsednička, dámy a páni, Možno, že e, vy, e, pán predseda Rady Topolánek, e, ste mne očakali takéto priateľské prijatie v Európskom parlamente. Ale České predsedníctvo rady je dôležitou udalosťou, ktorá je historickou udalosťou. V mojom politickom živote boli dve výnimočné udalosti. Jedna bola nemecké zjednotenie a ďalšie bolo európske znovu zjednotenie po dvoch e, krvavých e, európskych e, vojnách v 8. storočí. A teraz, keď Česko zastupuje predsedníctvo v Európskom parlamente, je vyjadrenie neuveriteľnej historickej zmeny, ktorý sme teraz svedkami a za ktorú môžeme byť vďační. Chcem vám zabezpečiť podporu frakcie EPPD bez výhrad a bez skepsy. Vy ste správne začali s Karlom IV., e, ktorý e, začal budovať prvé európske dopravné siete, ale tiež to bol zakladateľ e, jednej z najstarších a najvýznamnejších Európskej univerzity. a tým pádom je to exponentom európskeho univerzalizmu, ktorá rovnako ovplyvňuje Európu ako aj dohody a zmluvy, ktoré sme prijali. Tiež sa mnou stretnete so súhlasom bez ohľadu na niekoľkých euroskeptických vyjadrení, ktoré poznáme z vašej krajiny my e, v EPP sme e, odhodlení Európania a práve preto sme e, v stave európske európsky chyby rozpoznať a prispieť k tomu, aby ste ich napravili. A na opravu pochybenie v Európe je Lisabonská zmluva výborným nástrojom a preto očakávam, že vy ako predseda rady prispiete k vstupu do platnosti tejto zmluvy a že e, vaša krajina túto zmluvu čo najskôr ratifikuje. Ďakujem, pán Baron Krespo, na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán predseda rady, pán predseda Európskej komisie, dámy a páni. Pozdravujem české predsedníctvo e, s rovnakým priateľstvom, ako som to urobil ako vo funkcii predsedu Európskeho parlamentu v 91. roku, keď som išiel do Československa, aby som ich vyzvala, aby sa pridali ku nám. A myslím si, že tá veľká generácia Čechoslovákov je stelesnená v osobnosti e, veľmi významnej pre celú Európu a svet. Hovorím o Václavovi Havlovi. Dve úvahy a možno otázky na predsedu rady Prijali ste to rozhodnutie a ja som rád, že podriadite ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, ratifikácii protiraketovému mm, štítu. Mnohí si myslíme, že, to, že to nie je správne, ale vy ste toto rozhodnutie prijali podmieniť e, a nejakým spôsobom podriadiť vašu krajinu niečomu, čo by sme, o čom by sme mali rozhodnúť my všetci. Nesmieme ale zabúdať na niečo, že plinárenský konflikt je politickým konfliktom a ja len ťažko vidím, že by ste mohli robiť politiku nasmerovanú na východ v tejto situáciu a ja preto nechápem, keď Česko a Česi sú hrdí na svoju zvrchovanosť, na svoj národ, e, že musíte dávať a nejakým spôsobom podrieďovať to, čo majú robiť Česi rozhodnutím Írov. Hovorili ste o eure. Včera sme oslavili 10 výročie eura a tiež vstup vašej bratskej republiky, Slovenskej republiky do eurozóny. A čo vy urobíte v tomto zmysle? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Pani Eglena. Pán Topolánek, pán Barozo, dámy a páni, je veľmi dôležité uvedomiť si, že sme v dvoch krízach klimatickej a finančnej. A navyše tu máme ešte energetickú krízu, takže je dôležité, aby sme sa koncentrovali na tieto problémy. Pán Topolánek, ktorý je tu medzi nami, je potrebné, eh, aby sme sa zaoberali fungovaním EÚ, aby sme tieto krízy vyriešili predovšetkým finančnú. Máme teraz príležitosť pomôcť našim občanom zlepšiť životné prostredie, zlepšiť pracovný trh, zachrániť malé a stredné podniky. Každá finančná kríza predpokladá aj technologické zmeny, mutácie Potrebujeme nájsť nové technológie, e, napríklad biopalivá, e, využívať solárnu a inú energiu. Je celá séria nových technológií, ktoré môžeme využiť a aplikovať, aby sme odpovedali na klimatické výzvy a aby sme skutočne vytvorili novú Európu s pracovnými miestami. A potrebujeme technológie, ktoré budú proenvironmentálne. Potrebujeme stabilizovať aj energetickú situáciu e, s Ruskou, takže energetický balíček je tiež veľmi dôležitý. Potrebujeme absolútne pro proeurópsku politiku v oblasti energetiky. Je potrebné, aby Európa hovorila jediným hlasom v tejto problematike. Inak občania Európy, ktorí, istým spôsob, ktorí teraz práve mrznú vo svojich bytoch, tak si budú myslieť, že na nich nemyslíme je potrebné, aby sme teda e, zapracovali v tejto problematike. Ja zdravím české predsedníctvo, nasledujem potom Švédsko. Ja vám želám veľa šťastia. Ďakujem. A teraz pán Kristovskis. Pani predsedajúca. Sākto komunistická režim noziegumu politickú morálu a juridickú aspektu. Rád by som zablahoželal českej vláde eh, k jej odhodlaniu eh, pokračovať v eh, hodnotení politických, morálnych a právnych aspektov zločina, ktoré spáchali nacistické a komunistické režimy. Mm, tie komunistické zločiny sú stále uh, škartou jazvou na tvári Európy, ale politici sú stále ovplyvnení ráno politikou a tvária sa, že to nevidia. Stále je to nedostatok samorespektu, keď Európa stojí pred patologickou ideológiou Ruska. Žiaľ, pokiaľ e, nacistické režimy sa budú cudzovať ako zločiny proti ľudskosti, ale sovietské zločiny, ktoré spáchal komunistický e, režim, budú e, odvodnené a ospravedlnené, tak stále budeme musieť čeliť situáciu, kedy Európa bude stále rozdelená na západ a východ. Tiež budeme musieť čeliť také situácie, kedy sa budú dodávky plynu prešovať na Ukrajinu a ruské tanky vstúpia do Gruzinska. A um, stále to bude eh, nesplnený sen a Európa nebude zjednotená. Ja chcem, aby České predsedníctvo dodržovalo Pražskú deklaráciu. Eh, Pán Sarius Volsk, ďakujem pani predsedajúca. Toto eh, je prvé predsedníctvo krajín z bývalého sovietského bloku my vám držíme palce Ehm, ako prvotriednú predsedníctvo. Vy ste ehm, vstúpili do predsedníctva v horúcej politickej teplote a e, s ehm, mrznúcim vetrom energetickej krízy. Chcem vám zablažovať, e, pán premiér Topolanek, za e, vaše rýchlo konanie a odhodlanie pri nachádzaní krízy nachádzanie riešenia plynovej krízy a tiež pri sprostredkovaní rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou. Ehm, ehm, dve priority Českého predsedníctva ehm, potrebujú takisto vyriešenie krízy plynu. Je to križovatka oboch e, týchto priorit vášho predsedníctva. Musíte nájsť e, núzové riešenie pre solidaritu práve teraz. Musíte pracovať na odblokovaní dodávok plynu tým trpiacim 18 členským štátom, ich občanom a priemyslova, a tiež musíte eh, nájsť eh, dlhotrvajúce održateľné a systematické riešenie do budúcnosti. Potrebujeme komplexnú a rozhodnú stratégiu, ktorú vy eh, máte navrhnúť. Tiež vítam vašu prioritu na východné partnerstvo, ktorá nám dá vhodný rámec pre lepšiu spoluprácu s východnými partnermi, ktoré sú tak blízko na našich hraniciach E, váš parlament e, to doplní s vlastným rozmerom tým, že vybuduje medziparlamentné zhromaždenie, ktoré nazývame Euronest, Euronest. Toto partnerstvo prispieje k predchádzaniu kríz, ako je tá terajšia. Verím, že České predsedníctvo, ktoré má pred um, takéto výzvy a krízy, um, splní naše očakovania a o 6 mesiacov budeme mať menej prekážok a silnejšiu a bezpečnejšiu Európu. A tiež slačiu, ako hovorí uh, vaše heslo, že Európe to osladíme. Prajem vám veľa úspechov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Jolajnen na 1,5 minúty. Pán predseda rady Topolánek, e, Európa bez bariér je e, dobré heslo, e, pretože to trafilo jadro európskej identity spájať ľudí. Tiež dúfam, že zmiznú aj bariéry v niektorých hlavách, ktoré majú stále politické a ideologické výhrady proti Európskej únie a ktoré preto sami seba blokujú ďalší rozvoj EÚ, tak ako sa to predpokladá v Lisabonskej zmluve a aj tu vo vašej eh, krajine treba urobiť ešte veľa práce. Eh, reforma znova musí prísť. Ako by ste chceli robiť energetickú politiku bez toho základu, s ktorým sa počíta v Lisobonskej zmluve? To vôbec nejde. A e, toto e, možno takto vnímať aj pre mnohé iné politiky. A je úplne nepripustné, aby sa ratifikácia e, podmienovala inými politickými problémami. To je nepriateľné, pretože tu ide o spoločnú zmluvu a nielen o e, vnútorno e, politický boj medzi opozíciou a vládou, alebo opačne. Európa eh, je spoločenstvo hodnot, eh, ľudské práva a právny štát sú v popredí a aj v tejto oblasti sú vaše krajine deficity. Eh, ja chcem využiť toho, aby som spomenul prípad doktora Edgara, ktorý už 14 rokov bojuje za spravodlivosť a za odškodnenie. Postarajte sa o to, aby vo, vo svojom predsedníctvu tento hadebný prípad bude vyriešený, e, pre ktorý už Václav robil hľadovku. Ja chcem e, pripomenúť, že Šarko povedal, že 6 mesiacov ho zmenili a ja želám, aby aj vy a niektorí ľudia v Českej republiky sa prostredníctvom tejto skupiny, e, skúsenosti mohli zmeniť. Ďakujem, pán Daf, na 1,5 minúty. Micro, please. Uh, uh, prime minister, um, Pán premiér, mám štyri otázky. Ak zistíte, ako ste povedali, že Lisabonská zmluva zhoršuje zmluvu z NIS, tak potom prečo ste ju podpísali? Po druhé, Mohli by ste prosím potvrdiť, že Česká republika nebude upadať do pokušenia a postupovať podľa jirského vzoru a snažiť sa rozbiť ten lisabonský balík. Po tretie, nevidíte rozpor v, medzi tým, že ste prišli sem a že chválite legitimnosť parlamentu, ale nepodporujete zmluvu, ktorá takto veľmi e, zvyšuje jeho právomoci. A po štvrté, môže České predsedníctvo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 Pani predsedajúca, pán premiér, pán predseda Európskej komisie, všestranná kríza, ktorá sa dotkla sveta aj Európy, je možno vašim veľkým spojencom, pretože práve tí, ktorí si zvykli všetkých poučovať, tí nesú teraz hlavnú zodpovednosť za túto krízu, pretože pod ich dohľadom práve došlo k tejto kríze. Teraz vidíme, že tu ale vanie nový vietor, v tom aj, čo hovoríte. A preto vám prajeme, prajeme českému predsedníctvu všetko najlepšie. Rád by som ale pripomenul určitú historickú skutočnosť. Mali by ste to e, využiť v roku 1618. Na Hračany prišlo posolstvo, habsburské posolstvo, ktoré sa chovalo veľmi arogantne Česi veľmi správne toto posolstvo vyhodili von oknom. Hovorí, pozná sa to pod termínom defenestrácia. Prajem aj vám, aby sa vám podarila takáto politická defenestrácia. Vyhoďte oknom slušnosti a rozumu všetkých tých, ktorí sú nepoctiví, ktorí nepoctivú radia a pohnite Európu vpred, pretože to si želajú európsky občania a nedosiahnete to, ak budete takýchto podvodníkov počúvať. Ďakujem. Pán Sapala na dve minúty. Ďakujem, e, pani predsedajúca. My vždy v Európe zažívame významné historické udalosti. Polorok českého predsedníctva tiež takouto udalosťou. Súčasné problémy, o ktorých diskutujeme a predsedníctvo samozrejme ich musí vyriešiť, tieto problémy sú veľmi dôležité. Máme tu Lisabonskú zmluvu, ktorá potrebuje definitívnu ratifikáciu. Cesta je naznačená, ale musíme e, urobiť posledné úsilie, aby sa nám podarilo definitívne zmluvu ratifikovať. E, svetová hospodárska kríza ešte sa úplne neprejavila a určite bude mať aj v budúcich rokoch veľké dopady a myslím, že členské štáty by mali postupovať tak, ako to naznačilo francúzske predsedníctvo aby aj nasledujúce predsedníctva mohli zodpovedať týmto krízam. Európa tiež zodpovedá problémom energetického zabezpečenia, veľmi vážny problém a zdá sa, že riešenie je veľmi zložité, ale je blízke e, riešenie, zdá sa, ale v každom prípade potrebujeme zabezpečiť väčšiu energetickú nezávislosť Európy rovnako ako problém v pásme Gazy. Nemôžeme predsa dovoliť, aby e, občania v pásme Gazy boli takýmto spôsobom atakovaní a aby boli obeťami takejto nerozumnej e, politiky. A kapul- Musíme tiež hovoriť o ďalších problémoch, ako je imigrácia. Niektoré členské štáty ako Taliansko majú obrovské problémy. Aj cyperský problém by sa mal v tomto období vyriešiť. Konečne treba vyriešiť vzťahy medzi Gréckom, Tureckom a Európou. Turecko a e, napriek tomu, napriek tejto situácii sa pokračuje v prístupových rokovaniach. Pán, mister, mm, pán predseda vlády, očakávame, E, vaše predsedníctvo a želáme vám veľa šťastia. Samozrejme, ale treba zdôrazniť, že nie sme naučení na určité repliky, ktoré sme počuli, ale želáme veľa šťastia. Ďakujem, pán Sabala, teraz pán Plaňan. Pán predseda, vo vašich českých historikoch som našiel dôvod, prečo ste možno Lisabon nepodpísali, pretože hovoria o mágii čísla 8, ako je rok 2008. To zdá sa, alebo oni hovoria, poznačuje vašu históriu 1918, vytvorenie Československa 68, Pražská jar a tiež posledné tri bolestivé roky 1938, kedy vás Francúzska a Veľká Británia opustila, 1948, keď ste prešli na druhú stranu prevratom a 1968 ruské tanky Takže chápem ten rok 2008. E, nechali ste ho bokom, pretože ste si mysleli, že ratifikovať Lisabon v roku 2008, tak to by bolo veľmi podozrivé. Navyše, keď sme e, z niektorých úst počuli také porovnávanie medzi e, obmedzenou zvrchovanosťou Brežneva a zmluvou kolega Barozo ktorý je tam napriek všetkým chybám, e, nie je Brežnevom a napriek aj jeho burlivej minulosti sme e, pri tom, že e, zdieľame, budujeme zdieľanú zvrchovanosť, ktorá je slobodne schválená. Lisabonská zmluva je len jednou etapou v tejto histórii. A preto vás prosím, rok 2008 už skončil a v roku 2009 zratifikujte Lisabonskú zmluvu.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 Niekedy sa to prezentuje ako diskusia medzi starou Európou a novou Európou. A verím, že Česká republika nájde konsenzus. Tieto mm, dva pojmy koncepcie nie sú také odlišné v skutočnosti. A toto je vďaka globalizácii a multikultúrnej etnickej situácii. Otázku trhu rozmajú rôzne ľudia ináč. A um, toto je určené um, faktormi správania um, Ukrajiny v soviec, zo sovietského bloku chápu, že e, trhový mechanizmus e, musia pochopiť ľudia a tento musí byť prispôsobený e, pre ich želania a potreby. Niekedy tieto modely treba zdôrazňovať kvôli politickým zájmom, ale z dlhodobejšej politickej perspektívy trhová ekonomika, ktorá zohľadňuje zmeny ekonomického prostredia, vytvára možnosti pre radikálne a populistické politické skupiny, aby sa ujali moci. Navyše oni eh, vytvárajú eh, dlhodobú politickú nestabilitu a vedú k ekonomickému spomaleniu. Ďakujem. Teraz pani Kamre na jednu minútu. to nepomno, milí tie Brok, Keďže tu nie, tak potom ďalší rečník, pán Brok, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia aj ja chcem zablažovať Českému predsedníctvu eh, rady eh, za to, že sa ujali mm, úradu. Toto je ehm, prvé predsedníctvo rady eh, z krajiny z bývalej Varšavskej zmluvy a ehm, predok tomu, čo povedal pán Nosover správne, myslím si, že to má aj symbolický význam. A tiež si myslím, že otázka rokovaní o plyne a otázka konania predsedu Rady Schwarzenberga na Blízkom východe a z mnohých ďalších príkladov vidíme, že České predsedníctvo Rady je dobre pripravené na prácu, ktorú vykonáva. A preto chcem oceniť, že e, to, e, čo týka strategických koncepcií k energetickej e, bezpečnosti, ktoré boli vyjadrené, je významné, aby sa práve na tomto príklade dokázalo, že je mnoho oblastí, kde nemôže národný štát sám sa postarať o starosti svojich občanov, ale toto je vec, ktorá vyžaduje spoločné európske konanie. Ale európsku bezpečnosť e, dosiahnu len prostredníctvom Lisabonskej zmluvy. A e, to, čo my teraz robíme, e, je koordinujúce, ale nie záväzné a mnohé veci, ktoré budeme musieť riešiť, bude možné len vďaka Lisabonskej zmluvy prostredníctvom možnosti silnejšej demokratizácie a prostredníctvom práv Európskeho parlamentu a silnejších práv národných parlamentov. To bude umožnené. A z týchto dôvodov si myslím, že Eh, mám eh, tu eh, dojem, že tlmočenie nemčiny nebolo správne, keď v nemeckom tlmočení som počul, že možno, že ste si mysleli, že zmluva z NIS je lepšia ako zmluva z Lisabonu a myslím si, že by sme mali využiť možnosti sa postarať o to, že spoločné výzvy budeme môcť len lepšie zvládať vďaka Lisabonskej zmluve. Ďakujem teraz pani Estrela. Ďakujem pani predsedajúca. Pán predseda rady, hovorili ste o Európe s pravidlami a veľa ste hovorili práve o tých pravidlách. A jedným z demokratických pravidiel je rešpektovanie záväzkov. Vy ste sa zaviazali ratifikovať Lisabonskú zmluvu pred koncom roka 2008 nestalo sa tak a urobili ste chyby, chybu a preto sa vás pýtam, kedy Česi budú Lisabonskú zmluvu ratifikovať. Tiež ste hovorili o dôvere a česká vláda vrátane vás ho prezidenta majú právo samozrejme robiť to, čo chcú, ale nesmieme zabúdať, že patria do Európskej únie a že hovoria v mene viacej ako 500 miliónov európskych občanov a v mene 27 členských štátov. Takže nemôže ignorovať fakt, že 20, e, vyše 20 členských štátov už Lisabonskú zmluvu e, ratifikovalo a že Írsko zorganizuje druhé referendum ankety e, e, tam hovoria, že a štatistiky, že majoritárne tam bude odpoveď áno. Aká je teda súčasná situácia, ktorá je veľmi ťažká a vaša účasť v um, a účasť v Ír, Írov napríklad v eurozóne a v EÚ ich ochraňuje proti e, najhorším situáciám. A kedy teda budete ratifikovať? Ako povedal Martin Schulz, e, v tej e, ťažkej situácii, kedy Európa zodpovedá obrovským výzvam, je veľmi dôležité, aby sme hovorili jedným hlasom, ale to je možno len vtedy, keď budeme používať Lisabonskú zmluvu. Pán Kapato, nech sa páči na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Topolánek, hovorili ste o východnom partnerstve. Ale partnerstvo je relatívne novým pojmom v rámci EÚ. Neexistovalo v Európe, ktorú si želali otcovia zakladatelia. Ale toto partnerstvo po prvej a druhej svetovej vojne ide, išlo skôr o to, Eh, aby sa východnej Európe eh, dala príležitosť pristúpiť eh, a tí e, otcovia, zakladatelia ešte vtedy možno o tom neuvažovali, ale išlo práve týmto partnerstvom sa otvárala možnosť prístupu pre východnú Európu. Francúzske predsedníctvo veľmi jasne vystupovalo, keď sa hovorilo o bariérach. Chcelo zadefinovať jasné hranice Európy a zatvoriť dvere napríklad Turecku a jasne preukázať, že EÚ sa chce vo svojich hraniciach uzatvoriť. Výsledkom toho je, že hranice EÚ v niektorých krajinách, v niektorých oblastiach je napätie, vojna na Balkáne, v Kaukaze a tak ďalej a tak ďalej. A ja teda výzvu, ktorú vysielam, v mene mojej politickej strany, aby sme znovu vytvorili spojené európske štáty, ktoré budú otvorené svojim susedom a aby sme nepodporovali také princípy, ktoré spochybňujú základné hodnoty EÚ. Ďakujem. Pán Hockmark na dve minúty. Pán premiér, môžem vám v prvom rade zablahoželať k vašej schopnosti ku pôsobilosti, ktoré vaše predsedníctvo už preukázalo vo viacerých otázkach. A chcem vám povedať, že pre mnohých Švédov je to tak, že my si ešte stále myslíme, že Praha je na východ od Štokholmu. V dôsledku dedičstva politického zemepisu posledného storočia. To je nesprávne. A vaše predsedníctvo privedie Českú republiku naspäť na správne miesto v mapách, ktoré máme, na, ktoré máme v mysli. Taktiež dúfam, že vytvoríte dobré základy východiska pre, česk- pre švedské predsedníctvo v oblasti klímy, konkurencieschopnosti, pretože to je veľmi dôležité a tam dokážete preukázať, že dokážete riešiť ekonomické problémy s otvorenosťou, bez ochranárstva, s dynamikou otvorenej ekonomiky. A samozrejme, sú tu ešte otázky energetiky, kde budete zohrávať dôležitú kľúčovú úlohu. Je zrejme, že ste muž na správnom mieste a teraz pociťujeme ešte väčšiu potrebu reforiem a zmeny. A myslím si, že je správne, keď povieme, že solidarita a bezpečnosť v oblasti energetiky znamená, že potrebujeme reformovať a prehlbiť európsky vnútorný trh s energiou. Bez toho budeme vystavení rôznym hrozbám a snahám rozdeliť nás a rozoštvať nás. Jedným Cieľom je zabezpečiť, aby neexistoval jediný subjekt, ktorý by mohol kontrolovať dodávky e, plynu a elektriky elektriky v jednom čase. Musíme zabezpečiť, aby sme mali jeden spoločný trh. A toto sa podarí dosiahnuť počas vášho predsedníctva. Bude to strategický krok vpred, ku ktorému vám budeme môcť všetci zablahoželať po týchto šiestich mesiacoch. Ďakujem. A teraz e, pan, pani Berger. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán predseda rady. Spolu s niektorými kolegami, ktorí sú tu v miestnosti, v sále, som patrila v roku 2004 k tým poslancom, ktorí sa mimoriadne zasadzovali o členstvo Česka ako členského štátu v našom parlamentnom výbore. Preto je to dnes aj pre nečeských poslancov mimoriadny deň, pretože sme tu dnes prvýkrát, aby sme privítali české predsedníctvo a ako Rakúšanka musím povedať, že to nebolo vždy veľmi populárne v Rakúsku sa zasadzovať za vstup Česka. Preto určite my patríme k tým, ktorí e, ponúkajú osobitnú podporu českému predsedníctvu a budeme aj tí, ktorí nechcú eh, pre, nadhodnocovať počiatočné ťažkosti. zazneli tu už určité vyjadrenia k stanoviskám ku konfliktu v Gáze alebo k vysokým sociálno-ekonomickým e, ústupkom eh, zo strany e, pre, e, prezidenta hovorí sa tu o novom spustení jadrovej elektrárne v Bohuniciach v Slovensku, čo by bolo porušením základného práva EÚ. Takže určite poznáte Juro Kružu výborného filozofa, ktorý má taký návod na použitie pre Česko. A to by som odporúčila všetkým kolegom tu v parlamente. Je to veľmi humorná lektúra o tejto otázke. Ešte zatiaľ neexistuje žiaden návod na použitie pre Európu v písomnej podobe. Ak by to niekedy existovalo, tak si myslím, že nové, každé nové predsedníctvo by malo e, využiť podporu, ktorú mu núka Európsky parlament alebo vlády susedných štátov. Ďakujem. Ďakujem. A chcem poprosiť všetkých kolegov, aby dodržovali rečnícky čas. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. České predsedníctvo začalo e, sú tu určité prezentácie, ktoré vyvolávajú pohoršenie, ale odvaha, snaha e, chytiť dých a tempo, to cítime už dlhšie. Zdá sa, že prípravy sú dobré, v programe máte uvedené správne ťažiska, ale my vás budeme hodnotiť podľa toho, s akou odhodlanosťou, s akým osobným nasadením, s akou európskou orientáciou a s akou úspešnosťou sa vám tieto predstavzatia podarí presadiť. Predseda Barroso si myslel, že v tomto poroku že tento porok bude skúškou EÚ. České predsedníctvo a česká vládca sedia vlastne na skúšobnej lavici Európy. My zvládneme túto skúšku len vtedy, keď budeme spoločne pracovať zo všetkých síl. A najlepšie, ako vieme, preto vás prosím, aby ste vylúčili vnútornú politiku z európskej politiky, aby ste predsedníctvo nezaťažovali vnútropolitickými problémami. Povedzte jasne občanom, že už teraz cítite pri konflikte o plyn v Gáze, na Slovensku pri bohunickej otázke, pri finančnej kríze, že s Lisabonskou zmluvou by ste dokázali lepšie vykonávať svoju funkciu. Európska únia je spoločenstvom hodnot a práva. Áno, máme pravidlá. A kto tieto pravidlá nedodržuje, kto nesplní svoje sluby, koná nesolidárne spoločenstvo práva a hodnot a tie politické ciele, to nás spája napriek všetkým rozdielom. Preto vás vyzývam, aby ste sa neschovávali za svoju krajinu, aby ste ratifikovali Lisabonskú zmluvu pred Európskym dňom 2009, ešte počas vášho predsedníctva. My vás budeme hodnotiť podľa vašich skutočných výsledkov a nie podľa e, vyjadrení českého prezidenta. Ďakujem Pán Karas, pán Titli. Takže potom pán e, zdielenec. Nie, nie, ja som tu. Takže máte slovo, pán Titli. Ďakujem, pani predsednička, nepočul som vás. Prezidentská kancelária Česká povedala, že opozícia chce torpédovať české predsedníctvo, pretože český prezident robí samozrejme veľmi dobrú prácu na to, aby storpédoval české predsedníctvo sám. České predsedníctvo hovorilo, že robia všetko, čo môžu na to, aby upevnili Európsku úniu a ju rozšírili o Chorvátsko. Ak to robia, prečo nemôžu ratifikovať Lisabonskú zmluvu, keďže České predsedníctvo s ňou súhlasí a malo by teda splniť svoje povinnosti? Vieme, že vaše predsedníctvo nezačalo veľmi dobre. Vy máte e, ťažkú situáciu. Český minister financí hovorí o e, pláne obnovy ako o reminiscencii predchádzajúcich období, ktoré si dobre pamätáte. A pokiaľ išlo o krízu v Gaze, prvé vyhlásenie sa muselo niekoľko hodín stiahnuť. Takže to, čo my potrebujeme, je vodcovstvo. A to, čo vidím doteraz, znamená, že čím skôr dostaneme predsedu na plný úväzok, tým to bude lepšie, pretože len koherentná európska akcia prinesie solidaritu Európe, vplyv vo svete a ekonomickú obnovu. Takže majme vodcovstvo a gratulujem predsedovi Barrosovi. Stratil sa mi zvuk, ospravedlňujem sa. Ďakujem. A teraz pán Želienec, dve minúty. Pán Zielenec. Pani predsedkynia, České predsedníctvo si zaslúži uznanie za aktívnu úlohu pri riešení sporu o obnovenie dodávok ruského plynu. Bolo by však veľkou chybou, ak by sa malo zastaviť pred riešením chronických príčin tohto problému. Je zrejme, že pôvod problémov je v ruských ambíciách rozšíriť vplyv na územie Ukrajiny a stred Európy. Preto sa EÚ musí snažiť us, usilovať udržať Ukrajinu v sfere vplyvu únie. Preto nemôžeme ďalej zašti- zakrývať nejasné transakcie a netrhové ceny, ktoré udržujú Ukrajinu v politickej závislosti na Rusku. Medzi priority českého predsedníctva patrí energetická bezpečnosť a posilnenie východného partnerstva Zásadným aspektom tohto partnerstva musí byť pomoc Ukrajine čo najrychlejšie dosiahnuť trhové ceny energie, ktoré sa dohodli v dlhodobých zmluvách. Predsedníctvo by malo tiež Kieve vyvinúť účinný tlak na to, aby sa zrušili neprihľadné ekonomické štruktúry, ktoré oslabujú snahy o reformy vedúce k právnemu štátu. Len silný vonkajší tlak na Ukrajinu a aktívna spolupráca môže pomôcť E, v tom, aby sa obetovali krátkodobé osobné záujmy v prospech nezávislosti na Rusku a dosiahnutiu právneho štátu bez korupcie. Ak sa stôl na Ukrajine nevyčistí, nemôžeme očakávať, že by EÚ dokázalo účinne čeliť asertívnejšej ruskej politike voči východnej a strednej Európe. Na začiatku úzkej spolupráce s EÚ a Ukrajiny e, začiatok tejto spolupráce je správne načasovaný po tom, ako sa zvládne kríza s plynom. Nebolo by vhodné, aby české predsedníctvo vyvinulo účinný tlak na ukrajinské predsedníctvo, pretože inak budeme svedkami ďalších. A teraz pán Dero sa má slovo. Ja som vás vystríhala, že ak nedodržíte časový e, limit, tak vás odseknem. Podobne ako každý v tomto parlamente, aj my želáme všetko najlepšie pánu Eh, pred českému predsedníctvu v tomto eh, parlamente. Mňa ale pobúrilo vaše vyhlásenie, že Lisabonská zmluva je horšia ako Nisejská. To sa mi nezdá správne. Je to porušenie dôvery. Uh, Mali by ste naozaj stiahnuť svoje vyjadrenie v súvislosti s Lisabonom, ktoré ste tu robili dnes ráno. My potrebujeme zjednotenú e, demokratickú úniu, posilnenú Lisabonom, aby sme vyriešili tie problémy, ktorými tu, ktorým musíme čeliť. Klimatické zmeny, energetika, ekonomická a finančná kríza a podobne. A vojny v mnohých regiónoch. Preto vy musíte sprostredkovať a viesť Európu a e, rozširovať naše hodnoty, musíte podporovať sociálne aspekty, viacstrannosť e, mužov, ženy, deti. Pán predseda, vy musíte potlačiť svoje neoliberálne názory na 6 mesiacov, pretože ináč budete stále v konflikte s týmto parlamentom. Írsko bude mať pravdepodobne referendum o vyjasnenej Lisabonskej zmluve na, v tomto roku. Želám si dobrý výsledok pre Írsko a Európu, ale vaše vyjadrenie dnes sťažilo túto úlohu. Ak referendum neúspeje, tak vám nebudú tlieskať vo väčšine európskych štátov, pán predseda. Pán premiér, pani predsedajúca, chcel by som vám, pán premiér, predovšetkým pogratulovať k tomu, že ste sa ujali predsedníctva Európskej únie a chcel by som vám tiež pogratulovať k prvým dvom týždňom, ktoré boli ťažké, ale ktoré sa vám podarili. Veľmi dobre vám rozumiem, keď hovoríte o národnej identite, pretože my, krajina, ktorá sa nachádza medzi západom a východom Európy, sme to veľmi aktívne budovali našu identitu. Chcel by som upozorniť na vec, ktorá je podľa mňa kľúčová v tomto polčase alebo v tomto polroku. Energetický balíček, tam sa hovorí o spoločnom e, trhu s energiami, o spoločnej Európskej agentúre a o spolupráci národných regulačných orgánov a tiež o spoločných a cezhraničných integráciách. Hovorí sa teda o integrácii a o energetickej solidarite, hovorí sa o bezpečných dodávkach energií. Po druhé, tretí energetický balíček znamená tiež liberalizáciu a pravidlá e, prístupu k siete a konkurencieschopnosť trhu. A to vždy znamená menšie náklady a menšie poškodenie životného prostredia a viacej energie pre spotrebiteľov a teda aj pre hospodárstvo, čo môže napomôcť zvládnuť rôzne krízy. A po tretie, ten tretí balíček to sú spravodlivé pravidlá fungovania e, vnútorných, teda vonkajších e, stránok nášho trhu. Ide tiež o dodávky z tretich krajín, možnosť východného partnerstva a východná dimenzia Európskej únie to sú tiež dôležité prvky pre tretí energetický balíček. Máme tri dôležité priority. Energetika, ekonomia a e, východný európsky rozmer. A preto pre ne môže byť ten tretí balíček veľmi dôležitý a preto apelujem, aby ste venoval veľkú pozornosť práve tejto priorite. Ďakujem pekne, pani predsedajúca Zdravím české predsedníctvo. Počas tohto predsedníctva zažijeme veľkú nezamestnanosť, ktorá narastie, problémy v ekonomike. E, tento týždeň, keď som tý, čítal Financial Times a pán Klaus našiel také bizarné riešenie, hovorí, že by sme mali znížiť naše ambície, pokiaľ ide o environmentálnu a klimatickú politiku, znížiť ambície aj v tej sociálnej oblasti. Ale to je nesprávne, to nie je vôbec dobré. Ak Európa chce byť konkurencieschopná, z voči ostatným partnerom. Musíme sa práve venovať životnému prostrediu, moderným technológiám, aby sme mali udržateľnú spoločnosť z dlhodobého hľadiska a to je práve tá klimatická politika, ktorej sa musíme venovať. Len tak e, dosiahneme väčší ekonomický rast a tiež sa musíme venovať sociálnej politike, aby sme mali spravodlivé pracovné podmienky s rovnakým prístupom k mužom a ženám e, pre všetkých e, pracovníkov. To neprináša slabý rast práve naopak prináša dlhodobú, dlhodobý udržateľný rast a to je to, čo potrebujeme. Prečítal som si váš program k rodinnej politike, politike rodiny a čo v ňom hovoríte? Ide o rovnosť, o rovnaký prístup, spravodlivý prístup, o spoločné zodpovednosti pre muža aj pre ženu. To je skutočne dôležité. Ďakujem, pán Anderson. A teraz pani Jeleva, dve minúty. Като Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem českému predsedníctvu, že zahrnili energetiku do kľúčových priorít Počas uplynulých dní mnohé európske členské štáty sa ukázali byť zajacami sporu medzi Ukrajinom a Ruskom. V samotnom e, e, Bulharsku viac ako 130 tisíc domácností zostalo bez vykurovania. Bulharská vláda žiaľ nedokáže pomôcť svojim občanom počas tejto krízy. Bulharsko je jediným členským štátom EÚ, ktoré nemá alternatívne zdroje alebo rezervy plynu kolegovia, myslím, že hovorím v mene celého parlamentu, keď hovorím, že nemôžeme dovoliť, aby európski občania platili cenu za politické hry štátov pri využívaní energetických zdrojov ako politických nástrojov. Preto potrebujeme spoločnú európsku energetickú politiku. A dôležitým prvkom tejto politiky je zlepšenie energetickej infraštruktúry. Keď hovoríme o európskej energetickej solidarite, to znamená spoločné energetické projekty EÚ a zrušenie súčasnej praxe bilaterálnych zmluv. Tiež si myslím, že čoskoro by bude možné vytvoriť spoločné európske jadrové kapacity ako spoločné projekty členských štátov EÚ. Preto v tomto kontexte vítam české predsedníctvo a blahoželám mu za to, že identifikovalo ako prioritu širšiu spoluprácu krajín Južného Kaukazu, Východnej Európy a Balkánu. Len integrovaný prístup, ktorý zohľadňuje príležitosti členských štátov a štátov uvedených regiónov môže zaručiť prekonanie kríz charakteru tejto krízy s plynom. Musíme urobiť to, čo je najlepšie pre EÚ. Potrebujeme spoločnú energetickú politiku. Je potreba je väčšia ako kedykoľvek predtým. Želám veľa úspechov českému predsedníctvu. Ďakujem. A teraz pani Levaj. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, pán premiér. My sa tešíme na české predsedníctvo, vidíme vaše moto a keď sa pozeráme na priority, je veľmi dôležité, aby sme sa pozerali na energetickú stabilitu a e, solidaritu. Ale okrem toho tu treba zdôrazniť ešte aj európskeho občana. Treba venovať väčšiu pozornosť otázkam, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život našich občanov. Potrebujeme eh, venovať tomu pozornosť, potrebujeme zosilniť, koncovať eh, moderný sociálny prístup, potrebujeme rovnosť príležitostí, musíme posilniť menšinové politiky, a myslím si, že keď hovoríme o občanoch v EÚ, potrebujeme zapojiť občanov do života EÚ vo väčšej miere. Vidíme neprítomnosť účinnej komunikácie s občanmi. Občania strácajú dôveru v EÚ a jej inštitúcie a preto je dôležité, aby sme sa pozreli na úlohu vzdelania v tejto e, e, oblasti. Ďakujem. Teraz pani Rojtová dve minúty. Pani Vážený pán predseda rady, vážení kolegovia, začiatok českého predsedníctva bol znamení konfliktu v Gaze a energetickej krízy. Po uštipačných a nedôverčivých hlasoch, či Česi sú schopní toto riešiť, Európa nielen prekvapenie sleduje, ako od, zodpovedne a efektívne sa české predsedníctvo zahryzlo do riešenia týchto kríz, ale pýtam sa, či boli až také nečakané tieto krízy a oceňujem, že česká vláda začala tieto riešiť už po Vianociach, pretože francúzske predsedníctvo to nebolo schopné utlmiť na začiatku. Želám vám, aby ste sa rovnako neohrozene pustili do rokovania s Čínou, ktorá neustále ohrozuje pravidlá zahraničného obchodu, podporuje nekalú súťaž tým, že chráni falšované výrobky. Európsky rodičia už len dneska veľmi ťažko zoženú zdravotne nezávadné detské topánky a komisiu, ako by to doteraz nezaujímalo. Ja vítam, že medzi prioritami je Európa vo svete. Uistujem vás, že Európa je veľmi otvorená pre svetový obchod, ale žiadny predseda rady doteraz nebol schopný zaistiť spravodlivú reciprocitu a otvoriť tiež do Korán čínsky priestor pre európsky priemysel. Ja dúfam, že vy s vašim kvalitným týmom budete úspešnejší. Gratulujem vám k prezentácii naozaj kvalitného a reálneho programu pre Európu a tiež k vášmu osobnému rastu. Na to, že ste lídrom politickej strany, ktorej niektorí súčasní ministri hlasovali v roku 2003 proti nášmu vstupu do EÚ, e, konáte veľmi dobrý na európskej scéne. Ja len dúfam, že tieto, toto názorové dorastanie vašich kolegov zaznamenáme aj v Lisabonskej zmluve. Média informujú, že Irovia pod tlakom hospodárskej krízy viacej chápu, že to bol dobrý nástroj. Ja dúfam, že sa takto rovnako začnete tváriť aj vy, aj za tú cenu, že váš prezident, prezident Klas vás vymaže z vášho mobilu, teda zo svojho mobilu, ale želá vám e, všetko najlepšie aj napriek pluralitu názorov. Ďakujem pani Rojtová, teraz pani Baceli, nech sa páči. Pani predsednička, pán premiér, Vypočuli sme si, aká je situácia v časoch finančnej krízy a taktiež sme si vypočuli, že ratifikácia Lisabonskej zmluvy bude jednou z hlavných priorit, ale aj mládež musí byť prioritou. Ja si myslím, že váš program by mal byť ešte komplexnejší, proaktívnejší v oblasti mládeže. Nestačí len dávať sluby a mať deklarácie. Mladí ľudia nemajú pocit, že majú bezpečnosť, zabezpečenie v krajinách, ktoré kolabujú okolo nich v čase ekonomickej krízy. Necítia sa bezpečne, keď musia čeliť trhu nezamestnanosti. Boja sa, keď sa pozerajú na Európu. Vidíme euroskepticizmus, E, vlastne my nemáme problém s, e, kre, s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy, ale k stretom dochádza každý deň. Ja si myslím, že je to mladá generácia. Veľmi ma mrzí pani Paceli, ďakujem, ale musím vás prerušiť. A teraz pán Bojs. E, nemá zapnutý mikrofón, prosím. Pán premiér, vaša krajina pre mňa znamená Jana Kavku a Jana Palacha. Obidvaja symbolizujú boj za slobodu a demokraciu a obidvaja ukázali tú frustráciu, tú bolesť, tú obetu, ktorá niekedy prichádza s týmto bojom. Preto si myslím, že vy dokážete oveľa lepšie chápať situáciu v Gáze a chápete tú bolesť a tú frustráciu obyvateľov Gázy a Izraela. A ja dúfam, že spravíte všetko preto, aby ste zabránili zabíjaniu, ktoré tam prebieha. Taktiež sa budete musieť spojiť s americkým prezidentom v oblasti klimatických zmien a priniesť ho k rovnici v Kodani. Dúfam, že budete mať šancu aj poznačiť rumunský legislatívny návrh tohto parlamentu a že e, zvládnete aj otázku cezhraničného pohybu občanov za zdravím. Spomínali ste znalosti, to je veľmi dôležité najmä v medicíne, a to sa týka aj duševného zdravia, pán premiér. Ja som mal tú možnosť, že som mohol podporovať niektoré práce, ktoré sa týkali reformy v oblasti duševného zdravia v Českej republike. Ja viem, že chcete pokračovať v týchto reformách nielen vo vašej krajine, ale v celej Európe. Chcem vás upozorniť na jún, keď sme e, pripravili zákon o duševnom zdraví pre Európsku úniu a ja dúfam, nie je to vo vašom zozname. Ja dúfam, že sa postaráte o to, aby to bolo zaradené do vášho programu, pretože naša úloha, vaša úloha je pomôcť tým ľuďom v našich spoločnostiach, ktorí sú zraniteľní a ktorí podporujú našu podporu. A ja viem, že vy spravíte všetko, čo je v vašich silách a k tomu vám blahoželám. Ďakujem, pán Bojs. A teraz pán Pinior Jozef. Minúta. Rád by som e, najprv pripomenul to, čo sa stalo e, na jeseň v Krkonošiach na hraniciach medzi Polskom a Československom, kde sa stretli predstavitelia opozície. Vtedy to zorganizovala e, Polsko-Slovenská solidarita Československá. Mm, išlo o prvú krajinu, Českú krajinu, ktorá je predsedníctvom EÚ zo Strednej Európy. Je to záväzok. Sme dedičmi európskeho boja o zrušenie železnej opony a o zlúčenie kontinentov. Ja zdôrazňujem politickú a intelektuálnu váhu Českého predsedníctvu. Je tu veľa priorít a základné sa týkajú ukončenia ratifikácie Lisabonskej zmluvy a tiež toho, aby sa posilnila spoločná e, vonkajšia politika EÚ. Dôležitou úlohou je tiež aj naďalej príprava stratégie vzťahov, transatlantických vzťahov po zvolení nového amerického prezidenta. Ešte by som vyjadril želanie, aby ste sa čo najskôr uzdravili Ďakujem. A teraz pán Peterle. Češko predsedstvo je Ďakujem veľmi pekne českému predsedníctvu a za vyjadrenie ich pripravenosti zasiahnuť, keď e, rokujú s Chorvátskom. Chcem vám pripomenúť, že každý kandidát musí predložiť autentické dokumenty. Ak to nie sú autentické dokumenty, tak musia im ich pripomenúť a Chorvátsko zahrňulo do dokumentov také hranice, kde neuviedlo, že sa ešte o nich rokuje, ale my nemôžeme toto akceptovať ako autentický dôveryhodný dokument. Je to bilaterálny spor medzi dvomi krajinami, priateľskými krajinami s vynikajúcou spoluprácou. Je to spor, ktorý sa musí tiež vyriešiť. To je niečo, na čo som chcela poukázať. A to sa netýka len Slovenska, keď, pouk- Slovenska, keď poukazuje na nedostatok autentičnosti tohto dokumentu. Chcem jednoducho, aby ste im pripomenul, že musia prekladať dokumenty, ktoré sú v súlade s normami EÚ. Čo sú možné riešenia? konania. Zaznelo tu mnoho návrhov a ja som presvedčená, že české predsedníctvo nájde primeranú odpoveď a možno, že riešením je, že Chorvátsko by predložilo závery a rozhodnutie vlády, ktoré by povedalo, že sú to len predbežné hranice, alebo tak, a takýmto spôsobom by sme mohli postupne pokračovať a umožniť Chorvátsku vstup do EÚ čo najskôr, pretože je to aj v záujme Slovenska. Môžem, chcel, by som, chcel by som vám tiež zaželať veľa úspechov pri vykonávaní vašej práce. Vážení prítomní. Vážení prítomní na hlavu predsedu rady sa zniesla kritika. Ja sa umyselne nepridám. V českých rozprávkach obvykle sedí múdry král, ktorý nikoho neprovokuje, neuráža a nie je odborníkom na všetko. A nielen na Pražskom hrade, e, ani tam nie je nič dokonalé, ale preto verím predsedovi rady, že sa s týmto handicapom úspešne vyrovná a splní to, čo dnes slúbil. Poznám ho takmer 20 rokov a teší ma pozorovať, ako pôsobí členstvo v EÚ kladne na jeho politický rast. Držím mu palce, pretože aj pre mňa platí to, čo hovoria Španieli. S mojou vlastou, s, s ňou alebo bez nej, teda s mojou krajinou alebo bez nej, ja tiež hovorím aj v dobrom, aj z, vo zlom so svojou vlastou. Pleštinská, ja, dve Pani Pleštinská, nech sa páči. Milí priatelia, úvodom svojho vystúpenia chcem vyjadriť radosť že naša bratská česká republika hneď na začiatku svojho predsedníctva vyvrátila pochybnosti o schopnosti nového členského štátu viesť a spravovať záležitosti európskej únie. české predsedníctvo dokázalo že vie reagovať a konať v kritických situáciách akou sú vojna v gaze a zastavenie dodávok plynu z ruska do eú. ako zástupkyňa slovenska ktoré odoberá takmer ninety seven plynu z ruska a je spolu s bulharskom hospodárskom najkritickejšej situácii by som chcela oceniť osobnú zaangažovanosť premiéra mirka topolánka pri vyjednávaní s ruskou a ukrajinskou stranou. pán premiér slovensko nemá stále plyn preto potrebuje vašu aktívnu pomoc aj naďalej. európa potrebuje spoločnú energetickú politiku potrebuje zlepšiť svoju vyjednávaciu pozíciu v energetickej oblasti francúzsko začalo svoje predsedníctvo rusko gruzínskym konfliktom české predsedníctvo sa musí vysporiadať s obchodno politickým sporom medzi ruskom a ukrajinou. som presvedčená že dozrel čas poučiť sa z týchto udalostí. dôležité je identifikovať oblasti kde je eú závislá od ruska a zároveň i oblasti kde je rusko závislé od eú. vzťahy s ruskom sú dôležité avšak je neprípustné aby rusko plyn zneužívalo ako politickú zbraň. je potrebné urýchlene sa zaoberať otázkou diverzifikácie zdrojov energetických surovín a výstavbou plynovodu nabucco. pán premiér slovensko je v mimoriadnej situácii a vidí vo vás spojenca v otázke strategického rozhodnutia o jaslovských bohuniciach. rovnako prosím o pomoc aj pána barrosa predsedu európskej komisie osobne si myslím že existujú stále veľké rezervy pri napĺňaní slobody pohybu osôb preto vítam motto českého predsedníctva európa bez bariér. prajem českému predsedníctvu aby svoj program three e úspešne naplnilo a ehm, pán koterec teraz má slovo pán premiér ako bývalý krajan vás s potešením vítam na pôde európskeho parlamentu a želám vám veľa šťastia pri napĺňaní predsavzatí ktoré ste nám predstavili. vaše tri e priority sú určite aktuálnymi problémami európskej únie ale verím že v časti ekonomika nezabudnete ani na jej sociálne aspekty tak dôležité pre veľkú väčšinu občanov eú. keď som vás videl na oslavách prijatia eura na slovensku bol som rád že eú má v novom predsedovi rady podporovatelia tesnejšej integrácie krajín únie. ešte viac ma však rovnako ako väčšinu tohto parlamentu poteší ak prispejete k ratifikácii lisabonskej zmluvy v českej republike. bez nej sa aj priority ktoré ste si vytýčili budú ťažko napĺňať. ak chceme aby eú bola ako ste napríklad spomenuli nielen platcom ale aj hráčom vo svete musíme urobiť tento krok. pán premiér ako bolo viackrát povedané dôležitým momentom počas vášho predsedníctva budú európske voľby. účasť na nich bude významná pre ďalších päť rokov politiky eú a tu môže hmatateľná podpora rady zohrať veľkú úlohu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 i would like to extend a warm estonian support for your presidency. mám e, teplé estónske posolstvo pre vaše predsedníctvo pretože treba spolupracovať pri riešení ekonomickej krízy a dosiahnuť štyri základné ekonomické slobody treba ďalej rozvinúť do plnej šírky východné partnerstvo. Rozumieme, aké dôležité je zapojiť krajiny ako Ukrajina a Gruzínsko do priestoru právnych štátov a demokratickej zodpovednosti. Minulý september Európsky parlament nás povedal, že 23. august bude spoločným dňom pripomenutia si obeti komunizmu a nacizmu. Sme presvedčení, že sa ujmite vodcovstva, aby ste presvedčili 27 členských štátov, aby začali oslavať tento deň ako oficiálny sviatok od začiatku augusta a že dosiahneme aj spoločné európske hodnotenie zločinov spáchaných počas komunizmu. E, e, e, Pani Tikau, nech sa páči. Ekonomia, energie și Uniunea Europeană în lume este Ekonomia a energia v Európskej únii e, sú e, sloganom predsedníctva a európske občania čakajú, e, aby európske inštitúcie ich ochránili pred krízou, aby zlepšili kvalitu ich života a plán e, ekonomického rozvoja EÚ, e, zvyšená energetická efektívnosť a e, bezpečnosť energetickej dodávky sú priority. A e, chcem e, požiadať e, České predsedníctvo, aby napriek nasledujúcim voľbám sme dokázali, že máme politickú víziu a vôľu a osobitne odhodlanie a záväzok pre európskych občanov. Spolu budeme môcť dosiahnuť dohodu v prvom čítaní o smernici o energetickej efektivnosti. A tiež vám chcem povedať, že Európsky parlament i komisia vás budú podporovať v tom, že ste zahrnuli túto prioritu medzi svoje priority. A že e, toto by malo byť jedným z výsledkov Českého predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Tikau. Pán Macakis, nech sa páči. Minister, experience... Potom ako uh, som uh, mal traumatické skúsenosti uh, s ruskou milosťou, uh, e, komunistickou milosťou vaša krajina uh, teraz uh, plne poslúcha USA. A uh, toto uh, sa neukázalo len uh, vašim postojom k uh, Gaze a Lisabonskej zmluve, ale tiež uh, stanoviskom vašej vlády, aby umiestnilo americké rakety na českej pôde. Uh, vaše ochota um, verne slúžiť washingtonskej administratíve eh, je na úkor eh, a ohrozuje Európu a je nepriateľná a podozriva. Pán premiér, eh, vaša krajina je dnes časťou EÚ a nie USA a vy musíte zabezpečiť, že vaša vláda podľa toho bude konať. Americké prívesky a satelitné štáty nemajú miesto v Európskej únii, takže musíte sa rozhodnúť EÚ alebo USA. Vy nemôžete mať oboje. A e, teraz pán Petrovský má slovo. Jednu minútu. Ďakujem, pani przewodnicząca, panie premierze. Ďakujem, pani predsedajúca, pán premiér, vážený e, vážené dámy a páni. České predsedníctvo ako po prvé po mnohých rokoch nezaradilo do programu Európsku ústavu, ktorá sa teraz e, predstavuje ako Lisabonská zmluva, ale táto už e, tá európska e, už zomrela. To je pre nás optimistické. České predsedníctvo sa rozhodlo, že sa zamerá na najdôležitejšie súčasné problémy, ako je súčasná energetická bezpečnosť a konflikt v Gaze v úvode sme neplánovali zasahovať do konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, ale keďže e, sa to týka viacerých členských štátov, predseda Topolánek sa ujal sprostredkovania. Je jasné, že všetky ciele nebude možné dosiahnuť, ale už začiatok ukazuje, že to môže byť veľmi efektívne predsedníctvo napriek s e, tým Kasandrám a Bosorkám, ktoré predpovedali zlý koniec. Pán Tavanov je posledný rečník na, pár min- na minútu. Prosím ticho, kolegovia. Stojanov. Pán Tavanov. Stojanov. Pán Stojanov. Stojanov. Pán Stojanov, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som si práve počul, že počas českého predsedníctva tu máme niečo, čo sa nazýva umením, kde e, moja krajina je e, zobrazená ako e, turecký záchod. Toto je nehorázne. Toto ukazuje kritéria európskych hodnot a trvám na tom, aby to bolo okamžite odstranené a aby bola brána zodpovednosť osoba, ktorá za to môže ak um, toto tzv. umenie nebude odstranené, moji kolegovia... Od... A tým sme došli ku koncu vystúpení. Ticho, prosím. Pán premiér Topolánek, e, mene rady máte slovo. Ja ďakujem za slovo. Ďakujem za udelené slovo. Na úvod môjho záverečného vystúpenia by som rád poďakoval za všetky názory. Bolo to veľmi vľúdne prijatie Také som dokonca ani neočakával. Zároveň by som chcel povedať, že naše predsedníctvo a moja pozícia predsedu Európskej rady bude za celého pol roka veľmi v úzkom kontakte a v úzkou spoluprácu s Európskou komisiou. Prvých 14 dní ukázalo, že neustály každodenný a veľmi usilovný kontakt nie len s pánom Barozom, ale s celou Európskou komisiu, komisiou zabezpečilo spoločný postup v tých problémoch, ktoré nás na začiatku roku postihli. A ja tu demonstrujem nielen spoluprácu s Európskym parlamentom a komunikáciu s ním, ale hlavne pri riešení tých operatívnych konkrétnych problémov s Európskou komisiou. A chcel som pánovi predsedovi Barozovi za to poďakovať. Povedal som si, e, že keď sem pôjdem, že tu nebudem žartovať a jeden vtip, ktorý som povedal a ktorému by sa všetci u nás smiali, vy ste nepochopili, nevadí, no ja to budem stále skúšať a možno nakoniec aj ten e, nemecký preklad bude v poriadku a možno sa aj pochopíme. Lisabonská zmluva nemôže byť mantra. Lisabonská zmluva musí byť prostriedkom, nie cieľom. Je to prostriedok, na lepšie fungovanie Európskej únie. V žiadnom prípade nemôže byť ale vynútiteľná. Každá krajina má svoje vlastné nástroje a pravidlá hry a nimi dosiahne ratifikáciu. To, že som zmluvu podpísal, neznamená, že budem ovplyvňovať rozhodnutie oboch komor Českého parlamentu. Tieto sú autonómne, slobodné a oni sa sami rozhodnú. Rovnako nemienime ovplyvňovať dopredu rozhodnutia írskeho ľudu. Nie je možné vynútiť akýmkoľvek spôsobom platnosť tejto zmluvy, napriek tomu, že si myslím, že táto zmluva v danej chvíli je potrebná pre fungovanie EÚ, ktoré uľahčí. To je na záver a ďalej sa už k tomu nebudem vyjadrovať, pretože môj osobný postoj som už povedal. Páčil sa mi citát pána poslanca Nirolpa. Ja použijem iný citát, ktorý demonstruje to, čo si myslím o súčasnej dobe. Zajtra nemôže prísť žiadna ďalšia kríza. Môj diár je už totiž to plný. Ja si myslím, že to, čo nás prevádza tie prvé týždne, ukazuje, že sme zvolili správne naše priority a že sme sa na ne aj dobre pripravili. My sme už otázky plynu začali riešiť e, v polovici decembra už počas francúzského predsedníctva. Ospravedlňujem sa všetkým poslancom, na ktorých konkrétne otázky nezodpoviem. E, pokúsim sa trošku zovšeobecniť túto rozpravu a pokúsim sa skôr poukázať na všeobecný postoj a riešenie týchto konkrétnych problémov. Otázka pašovania ľudí, drog, detí, obchodovanie s deťmi a podobne. Rovnako ako prebieha diskusia v tomto parlamente na úrovni miera slobody a miera bezpečnosti, takým spôsobom prebieha aj u nás táto diskusie. To znamená smernica alebo celý ten legislatívny plán v rámci rozhodnutia Rady boj proti pašovaniu ľudí. To chceme urýchliť a sme na to pripravení a jednotlivé prvky týchto problémov chceme naplňovať. Veľká diskusia o Nabuko. Ale povedzme si otvorenia seriózne, Nabuko bude alternatívou k ostatným tranzitným trasám len v tom prípade, keď to bude aj alternatíva zdrojov. A táto diskusia o Ukrajine, môj český kolega Žilenec to povedal veľmi jasne, tento problém je politický, geopolitický a ak teraz nedáme Ukrajine šancu napraviť vnútorné problémy, ak neobmedzíme alebo nezamedzíme, nevyhraničíme konanie jednotlivých hráčov na tom plinárenskom trhu, tak o Ukrajinu v jej proeurópskom smerovaní môžeme prísť. A to by bol geopolitický problém a môžeme len špekulovať o tom, aké sú ciele tejto kríze. Či je to len krátkodobé zvýšenie ceny, alebo je to oveľa väčší tlak na dobudovanie Nord Streamu, alternatívnej trasy, teda tej severnej trasy, alebo je to naozaj obmedzenie toho, aby sa Ukrajina dostala do Európy. Ale v každom prípade tento problém má tieto súvislosti a nie je krátkodobý a nie je to len problém energetický. Ak by som mal reagovať na odporúčania, či má byť Európa viacej liberálna alebo viac socialistická, pokúsil by som sa ešte o jeden vtip a povedal by som, že navrhnem kompromis. Mala by byť liberálne konzervatívna, ale je to samozrejme už posledný vtip dnes. Smerovanie Českej republiky a prijatie eura. 1. januára som vyhrásil že 1.11. tohto roka Česká republika oznámi prípadný termín vstupu. Moja vláda je prvou, ktorá bude plniť maastrichtské kritériá. Si myslím, že to nie sú žiadne preteky. Slovenským kolegom blahoželám. A my si počkáme tiež na to, akým spôsobom a aký vplyv bude mať finančná kríza naplnenie vlastných pravidel v pakte rastu a stability a na naplnenie fakticky všetkých pravidel, ktorými sa eurozóna riadi. Obávam sa, a to platí aj pre finančnú krízu, že také rozdrobovanie vlastných pravidel Európskej únie je deštruktívne a preto keď hovoríme o Európe pravidel, tak hovoríme. Pani predsedajúca prerušuje, poprosím všetkých, aby ste si sadli. Ja mám silný hlas, hovorí pán predseda, nemám problém. Budeme trvať na tom, aby sa dodržiavali smernice, pokiaľ ide o verejnú podporu, o, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž. A to bude jedno z kritérií posudzovania všetkých návrhov v rámci riešenia tejto hospodárskej krízy. To platí aj v dobách dobrých, aj zlých a platí to pre všetkých. Táto rovnosť musí byť e, absolútna pre všetkých. A komentár Európa bez bariér. Áno, myslíme to minimálne v troch významoch. V ekonomickom, odstraňovanie bariér vnútorného trhu v tom mentálnom, psychologickom, odstraňovanie bariér v hlavách e, Európanov. A to nové členské krajiny majú ako hlavný cieľ a tiež odstraňovanie bariér vonkajších, e, obmedzenie protekcionizmu, uvoľniť svetový obchod ako jeden z nástrojov riešenia krízy, e, zvyšovania dopytu a tiež faktické naplňanie záverov G20 z Washingtonu. Ešte by som možno dodal jednu vec, ktorá sa ma osobne dotýka a bola už aj v médiách. Václav Havel je v nemocnici. Je ťažko chorý, je to človek, ktorý symbolizuje našu prednovembrovú aj ponovembrovú e, orientáciu nielen e, v, na svete, teda v Českej republike, ale aj pád železnej opony. Bol to prvý Čech, ktorý vystúpil v Európskom parlamente a ja by som v mene nás všetkých chcel pogratulovať čo najskoršie uzdravenie. reakcií... Ešte niekoľko konkrétnych reakcií na poslancov tohto parlamentu. Celkem dojala starost kolegy Roučka o... Starosť pána kolegu Roučka o českú vládu, ale ja môžem vymenovať minimálne 6 prípadov za posledných 10 alebo 15 rokov, kedy štáty, ktoré predsedali EÚ, mali veľké množstvo vnútorných problémov a predsedníctvo napriek tomu bolo úspešné. Napríklad dobe vstupu do platnosti Maastrichtskej zmluvy v Belgicku, kedy sa menilo štátne usporiadanie a napriek tomu to neovplyvnilo predsedníctvo EÚ počas francúzského predsedníctva. Keď sa EÚ rozširovala o Švedsko, Fínsko a Rakúsko, tam boli tiež vnútorná politická kríza vo Francúzsku a tiež v období Amsterdamskej zmluvy v roku 1999, kedy počas nemeckého predsedníctva kedy mal Gerhard Schröder veľké problémy bolo to v období zavedenia eura počas španielského predsedníctva, kedy Jose Maria Asnar mal problémy írske predsedníctvo a tak ďalej a tak ďalej. Nemajte žiadne obavy o vnútorné problémy v českej politike. České predsedníctvo to bez pochyby neovplyvní. Jadrové fórum. Diskusia o jadre nemôže byť taká, že ten spor, ktorý tu teraz vládne medzi zelenými, liberálmi konzervatívcami a tak ďalej, že by mal byť nejakým spôsobom vynútený a mať vynútený výsledok práve jadrové fórum, ktoré usporiadame v spolupráci s Európskou komisiou, ktoré sa koná v Bratislave a v Prahe, by malo nastoliť novú diskusiu o bezpečnosti, o príležitostiach, o rizikách, o potrebe a o všetkom tom, čo sa stalo a čo bolo tabu v poslednej dobe. Odblokovať toto tabu, to je aj cieľom tohto jadrového fóra, ktoré sa zorganizuje teda v spolupráci Slovensko-Česko. Premiér Fico, e, aký je problém na Ukrajine a v Ruska. Problémy Česká, Slovenska a ďalších krajín sú fatálne. Sú to krajiny, ktoré sú takmer 100% závislé od dodávok plynu z Ukrajiny. Bulharsko je schopné čerpať zo svojich zásobníkov len tretinu e, výkonu Slovensko už má obmedzenú výrobu v tisícich podnikoch, vyhorela mu tepelná elektráreň v Novákoch, je takmer alebo vo veľmi krízovej situácii. Ja som s Robertom Ficom v každodennom kontakte a ja jeho misiu podporujem, hoci si nemyslím, že v danej chvíli dosiahne výsledok. My musíme byť oveľa tvrdší z oči voči obom hráčom, aj Ukrajine, aj Rusku, aj proti Naftárom, aj, aj Naftárom, aj Gazpromu a ja domnievam sa, že tie ďalšie kroky by mali byť oveľa efektívnejšie a tvrdšie aj zo strany Európskej komisie, aj Českého predsedníctva. Musíme hľadať nástroje na to, aby sme prekonuli niektoré technické problémy. Nie je predsa možné, aby z e, takého dôvodu, ako je používanie technologického plynu, boli tieto e, dodávky stopnuté. Takže v tomto zmysle budeme e, ďalej konať. Veľa sme nehovorili o Balkáne, o problémoch a veľa otázok išla práve týmto smerom. Pán kolega Peterle veľmi dobre vie, že slovinsko-chorvátsky problém, aby sa odblokovali kapitoly chorvátskeho prístupového procesu, že musí dojsť k bilaterálnemu riešeniu tohto konfliktu. To nie je európsky spor. Hoci začína fakticky zasluhovať do prístupových rozhovorov. A v tomto zmysle moje kontakty s obomi premiérmi, aj prezidentami, aj môj osobný vstup do tohto problému možno pomôžu vyriešiť eh, hraničné problémy medzi Slovinskom a Chorvátskom. Je to skutočne veľa, čo by som ešte rád povedal, ale pokúsim sa už nezdržiavať a pokúsim sa umožniť vaše ďalšie rokovanie úplne na záver. My si veľmi vážime tej možnosti, že môžeme patriť do spoločenstva štátov, ktoré vzniklo na tých hodnotách a na tých základoch, ktoré my po 89. roku môžeme e, brať ako naše spoločné hodnoty a ciele. Vážime si aj tú možnosť, že môžeme predsedať takémuto spoločenstvu. Je to niečo tak unikátne, čo moja generácia ktorá v roku 1989 mala 33 rokov, nikdy nepredpokladala, že sa toho vôbec dožije. Vážime si veľmi toho, že môžeme riešiť veľké množstvo problémov a čo si vôbec najviac vážime, je vnútorná slobodná diskusia, sloboda, ktorá nám umožňuje tie problémy v rámci toho obrovského spektra, spektra názorov, umožňuje nám tieto problémy artikulovať. Jednoznačne môžem vyhlásiť, že už Tomáš Garik Masaryk povedal, že demokracia je diskusia a ja chcem v stopách tohto prvého československého prezidenta pokračovať a v tej diskusii som úplne otvorený a ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na budúce. Thank you, Mr. Prime Minister. Ďakujem, pán premiér. A prosím ticho. Teraz by som eh, chcela dať slovo predsedovi Európskej komisie, pánovi Barosovi. Pani predsednička, pán predseda rady, ctení členovia parlamentu, myslím si, že to bola veľmi zaujímavá rozprava a Ehm, pozbudilo e, ma e, spoločné e, chápanie týchto výziev a všeobecne poďať sa aj ehm, podpora, ktorá bola odovzdaná Českému predsedníctvu. Chcem ešte zapokať moje želanie, aby sme pracovali úzko, konstruktívne a s najlepším duchom s Českým predsedníctvom a ich úspech bude tiež úspechom Európy. Ako niektorí z vás naznačili, toto je um, posledné predsedníctvo pred uh, voľbami do Európskeho parlamentu. Myslím, že je veľmi dôležité, aby počas um, týchto mesiacov sme ukázali, uh, aké relevantné sú všetky naše inštitúcie pre blahobyt, prosperitu a solidaritu našich občanov. Myslím, že je veľmi dôležité toto oznámiť a to nemôžu robiť len európske inštitúcie alebo len členské štáty. Musíme to robiť spoločne v skutočnom duchu partnerstva. Takže veľa z udalostí, ktoré nastanú v, počas týchto mesiacov, budú veľmi dôležité pre budúcnosť Európy a aj pre rešpekt voči našim inštitúciám v celej Európe. Chcel by som využiť túto otázku, tento čas, aby som um, zodpovedal na niektoré konkrétne otázky, ktoré mi boli položené uh, o energetike. Áno, potrebujeme e, naliehavé prehodnotenie smernice o e, bezpečnosti plyne. Komisia to už povedala, keď sme predložili e, náš strategické prehodnotenie v energetike minulý november a pracujeme znova na tom, aby sme predložili legislatívny návrh do Európskeho parlamentu a rady čo najskôr. Áno, potrebujeme viac solidarity a pokroku, čo sa týka energetickej bezpečnosti v Európe. Toto bol obsah e, našej strategickej energetickej e, revízie, ktorá bude predložená čoskoro. E, ktorá bola predložená veľmi nedávno. A chcem e, využiť e, ešte raz túto chvíľu, aby som požiadal všetky členské štáty a európske inštitúcie, aby e, pracovali aktívnejšie na e, mechanizme európskej energetickej solidarity áno, Potrebujeme tiež urychliť investície do energetickej infraštruktúry, e, prepojenia sieti a energetickej efektivnosti. Preto je e, také kľúčové, aby sme e, dostali tých 5 miliard eur z rozpočtu spoločenstva predelených na tento účel. Ja vyzývam vás, parlament a je České predsedníctvo, aby ste to premenili e, do praxe čo najskôr. Áno, ekonomické zotovenie musí byť eh, doprevádzané ehm, ehm, modrým a zeleným rastom, ak eh, máme to dosiahnuť. Naše návrhy sú na stole, aby sme zrýchlili využívanie štrukturálnych fondov pre tieto účely. Sú potrebné prostriedky, eh, financie pre zabezpečenie energetickej efektivnosti a prepojenie sieti. A prostredníctvom koordinácie eh, národných eh, stimulačných programov budeme tiež zameriavať snahy v tomto smere v súlade s závermi Európskej rady. Dovolte mi tiež povedať, že prežitie tejto ekonomickej krízy a nasmerovanie Európy späť e, na udržateľný rast bude tiež vyžadovať rešpektovanie pravidel spoločenstva o e, rovnosti príležitosti. Európa musí e, naďalej uľahčovať účasť mužov a žien v hospodárstve a tiež pomáhať bojovať, pomáhať kombinovať profesný a rodinný život. A tiež v čo sa týka Lisabonskej zmluvy, ktorú mnohí ste spomenuli, potrebujeme túto zmluvu viac ako kedykoľvek predtým, aby sa ratifikovala vo všetkých členských štátoch. Áno, musíme rešpektovať všetky e, tie národné ratifikačné postupy, ale keď e, vláda v mene štátu e, podpíše zmluvu, tak príjma na seba slavnostný záväzok ju plniť. Mnohí z vás hovorili o českom predsedníctve a o tom, aké dôležité. Niektorí z vás povedali, pán Broka ostatný, že to, že máme české predsedníctvo, je samo o sebe už veľkou významnou udalosťou. Je to prvý raz, keď bývalá krajina Varšavskej zmluvy prebrala zodpovednosť za e, predsedanie Európskej rady je to obrovský úspech, že teraz máme 20 rokov po páde železnej opony Českú republiku na čele Európskej rady. Že to, že premiér Topolanek, vicepremiér Vondra, všetci títo zdieľajú túto zodpovednosť a majú moju úplnú dôveru. A nakoniec dovolte, aby som vám povedal skúsenosť minulého roka počas portugalského predsedníctva spolu s portugalským premiérom som bol v Citau na hranici Nemecka, Polska a Česka a videl som tie obrovské záchvevy citov pre, e, premiéra Top, Polanka, ktoré ním lomcovali na tejto hranici, keď sme si pripomenuli časy rozdelenia Európy na dve časti a teraz je toto miesto miestom voľného pohybu občanov všetkých krajín. Je to veľký úspech, veľký okamžik, mali by sme byť na to hrdí, preto som skutočne presvedčený, že je dôležité brániť naše hodnoty a spraviť úspech z úspešné toto predsedníctvo. Niektorí z vás povedali, že je to aj dôležitý úspech pre Českú republiku, lebo je to malá krajina, ale Česká republika, prepáčte, nie je malá krajina, ani z európskeho hľadiska nie je malou krajinou. Vlastne to je niekedy určitý komplex menícenosti, že považujeme niektoré z našich členských štátov za malé krajiny. Dovolte, aby som vám povedal, že ako jeden z našich zakladateľov Európskeho projektu povedal, Paul Hispak povedal, že v Európskej únii nie sú už malé a veľké krajiny. Všetky z nich sú, ak chcete, nie veľké. Problém je, že niektoré z nich si to ešte nevšimli vlastne, keď sa pozrieme na ostatok sveta, keď si pozrieme americkú silu v oblasti obrany alebo technológie, techniky, keď vidíme ich roz veľkosť, keď si pozrieme tie obrovské zemepisné rozmery Ruska alebo geografické rozmery Číny alebo Indie, tak potom mi povedzte, ktorá európska krajina je veľká. V Európe už neexistujú veľké krajiny. Všetky sú len úžasné z hľadiska dôstojnosti. Pre Európsku komisiu majú členské štáty rovnakú hodnotu, ale ak chcete byť veľkým vo svete, tak potrebujeme silnú Európsku úniu. Musíme spolu konať, musíme využiť všetky naše inštitúcie a keď budeme konať spolu, tak dosiahneme zmenu vo svete. Preto potrebujeme Lisabonskú zmluvu, spoločný zmysel, dobré inštitúcie a želám veľa úspechov českému predsedníctvu. You, is... Ďakujem, pán predseda. A e, teraz e, ideme e, ku koncu našej rozpravy, ktorá prekročila svoj časový limit, ale myslím, že bola celkovo veľmi zaujímavá.